Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu Kolegyne, kolegovia, srdečne vás vítam dnes ráno na našom zasadaní. Dnes nás očakáva veľa hlasovania a ešte predtým, ako pristúpime k nášmu programu, by som tu chcel privítať skupinu návštevníkov z Kalábrie. Pozval ich medzi nás kolega Perilo, srdečne vás vítam na výbore pre životné prostredie. Dobre. A teraz pristúpime k nášmu bodu programu číslo 22. Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočichov a rastlín. Predpokladám, že všetci máte svoje hlasovacie karty, keďže budeme hlasovať elektronicky. Takže poprosím vás, aby ste využívali vaše hlasovacie karty. Dobre, tak začneme. Máme tu pozmeňovací návrh 28, kde je ústny pozmeňovací návrh. Hlasujeme, tak otváram hlasovanie. Ja, bitte. Nech sa páči. Pán predseda, naša politická skupina je proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Die Grünen sind gegen das Oral Amendment. Zelení sú teda proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu aj liberáli. A tým pádom teda je tento návrh nepripustný a hlasujeme o 28 v pôvodnom znení. Takže teraz by som vám chcel navrhnúť, kolegyne, kolegovia, aby sme radšej hlasovali, takže zdvihnite ruku a ak budú nejaké pochybnosti, iba vtedy, aby sme hlasovali elektronicky. Takže chcem sa spýtať, kto je za pozmeňovací návrh 28? ide o pôvodné znenie návrhu. Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz 27. Kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté. Postupujeme ďalej. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz 30. Je tam ústny pozmeňovací návrh. Pán predseda, my sme proti tomu, týmto dvom ústnym pozmeňovacím návrhom. Aha, takže vy ste obidvom. Mhm, huh takže 30 a 31, pochopil som to správne, dobre. Takže potom musíme hlasovať o pôvodnom znení. Kto je za 30 v pôvodnom znení? Kto je proti 30? Zamietnuté. Teraz 31. Bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Kto je za 31? -tku? Proti? Aj to je zamietnuté. 32 bola stiahnutá. A teraz tu máme návrh 33, ten bol tiež stiahnutý. A tak návrh 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 35. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 36, K bola stiahnutá. Teraz 38 a 54, to sú identické návrhy, takže hlasujeme o nich spoločne. Kto je za 38 a 54? Ďakujem, to je proti. Zdržali sa. Schválené. 39 za. Proti? Zdržali sa? Musíme to overiť. Takže kto je za 39? Otváram hlasovanie, samozrejme. Končím hlasovanie. Aha, dobre, že sme si to overili. 25 za, 24 proti, jeden hlas sa zdržal, bolo to veľmi tesné. 40, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že rovnaký výsledok, radšej si to overme, takže 40, hlasujte. Hlasovali ste? Uhum, teraz to presne naopak. 25 za, 26 proti. Nikto sa nezdržal, zamietnuté. Teraz 41, kto je za? Proti? Radšej si to overme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 za, 26 proti, zamietnuté. Teraz 42, kto je za? Proti. Dobre, radšej si to overme, takže otváram hlasovanie. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. Ah, immer besser. A je to čoraz zaujímavejšie. 25 za, 25 proti. Takže návrh bol Pán predseda, prepačte, moje hlasovacie zariadenie nefungovalo, ale bola som proti.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 Ďakujem pekne za slovo. Drahí kolegovia, ak teda je to v poriadku pre vás, podľa mňa bolo lepšie, keď sme hlasovali en blok o návrhoch 54 až 53, teda 54 a ide tu o to, že oni sa zameriavajú na určité druhy, ktoré žijú v oblasti Madagaskaru a my sme sa rozhodli, že pôjdeme takou líniou, sa budeme opierať o pevné vedecké dôkazy. Aj boli na zozname CITES. A Samozrejme sú určité, doho- e, sú určité dôvody, prečo mali byť na zozname, ale ešte nemáme žiadne dôkazy, takže asi to nedáva nejaký veľký zmysel, aby sme hlasovali druh po druhu. Takže Madagaskar samotný navrhol, aby bolo, bolo to zapracované do, do programu, <clears throat> teda do zoznamu. Prepačte, pokračujem predseda, teraz zase bude 42, ešte sme sa nedostali tam. Áno, jedna kolegyňa povedala, že nefungovalo aj hlasovacie zariadenie. Výsledok bol 25 k 25. Sekretariát mi hovorí, že hlasovanie prebehlo a na tom zotrváme. Máme tu ale určitý problém, že máme tu jedného člena, ktorý nemá hlasovaciu kartu. Steht der Geschäftsordnung drin, im Zweifel wird elektronisch in der Geschäftsordnung steht, im Zweifel wird elektronisch... V rokovacom poriadku uvedené, že v prípade pochybnosti sa overíme, overíme hlasovanie elektronicky. Ak to nemôže hlasovať, tak vlastne ten sa toho nezúčastňuje. To je môj výklad. Áno, príde technik pani Parvanová a overí vaše zariadenie. Poprosím aby ste si radšej presadli pre ďalšie hlasovanie, aby neboli problémy. Takže 42 bola zamietnutá a pokračujeme ďalej, kým sa dostaneme v tom ďalšom prípadu. Teraz teda 43, to je za? Wer ist dagegen? Proti. Zdržali sa. Radšej si to overme. Otváram hlasovanie. Abstimmung geschlossen. Končím hlasovanie. 26 dafür, 26 za, 26 proti, zamietnuté. 40. 44. Kto je za 44? Proti? Takže overme si to radšej. Otváram hlasovanie. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. 25 dafür, 26 dagegen. 25 za, 26 proti, zamietnuté. Änderungsantrag 45. A teraz 45. Kto je za? Proti? Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Abstimmung geschlossen. Končím hlasovanie. 26 dafür, 27. 26 za, 27 proti, tiež zamietnuté. A teraz sa dostávame k 46. Tu máme ústny pozmeňovací návrh. Nikto nie je proti, takže kto je za 46? Proti. Schválené. Dobre, takže overíme. Radšej otváram hlasovanie. Abstimmung geschlossen. Končím hlasovanie. Takže nemýlil som sa, 33 za, 20 proti, 1 sa zdržal, schválené. 47, je tu ústny pozmeňujúci návrh, to je za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 48 za. Kto je za 48? Proti. Zdržali sa? Radšej overme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 za, 29 proti, zamietnuté. Teraz návrh 49, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 50. Kto je za? Dagegen. Proti zdržali sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Všetko teda zamietnuté, skoro všetko. 55 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz 59, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 60 za, proti, zdržali sa, schválené. 61 bola stiahnutá, teraz 62, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 63 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz postupujeme unblock. Spravíme to unblock. Až po 68? Nie? Dobre, dobre, ste proti. Dobre, takže ďalší návrh, 64, kto je za? Proti, zdržali sa schválne, 65, za. Proti, zdržali sa schválne, 66, za. Proti, zdržali sa schválne, 67, za. Proti, zdržali sa schválne. 68 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz tu máme úvodné ustanovenia, číslo 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, držali sa, zamietnuté. 5 za, proti, držali sa, zamietnuté. Tu máme takmer identické návrhy 6 a 7. O tom hlasujeme spoločne. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 8, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 9 za, proti, zdržali sa, schválené. Jedenástka. Za. Proti. Zdržali sa. schválne, 12. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Jetzt kommen wir zum Oral Amendment. Teraz tu máme ústny pozmeňujúci návrh pri J A úvodné ustanovenie J a. Nikto nie je proti, takže hlasujeme v tomto návrhu. Kto je za ústny pozmeňujúci návrh pri úvodnom ustanovení J a. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz 17. Máme tam ústny pozmeňujúci návrh. Uh-huh. Takže postupíme k 18. áno. Takže budeme hlasovať o 18. Sedmička už je vybavená. Takže 18 za. Proti. Zdržali sa. Schválme. 19 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 20 za. Pardon, 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Split vote. Teraz 23. hlasovanie po častiach. Teraz prvá časť, to je za. Proti zdržali sa, schválené. Overíme si to, elektronicky otváram hlasovanie. One PPE too much. Vidíme, že jedného člena za EPP tu máme navyše, že niekto nesmie hlasovať. okay. Good. Abstimmung geschlossen. Dobre, končím hlasovanie. 33 za, 23 proti, schválené. A teraz druhá časť, kto je za? Dagegen. Proti, zdržali sa, zamietnuté, tretia časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 24 za, proti, zdržali sa, schválené, 25 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz záverečné hlasovanie, kto je za toto uznesenie a budeme hlasovať elektronicky. Takže otváram hlasovanie. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. Bolo to jasné. 48 za, 2 proti, 6 sa zdržali. Takže gratulujem spravodajcom za túto veľmi dôležitú správu. Ďakujem pekne. Wir kommen zum a teraz ďalší bod, 123. Bezpečnosť dodávok plynu. Spravodajcom je náš kolega Boguslav Sonik. A pristupujem priamo k hlasovaniu. 3. Pozmeňovací návrh 3. So, Takže začneme pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté pozmeňovací návrh 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? zdržal sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 35. Kto je za? Proti? Zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 36. Kto je za? Proti? Zdržal sa, zamietnutý. 37. Kto je za? Proti? Zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 38. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 6 je kompatibilný, ale budeme hlasovať o šestke. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. E, pozmeňovací návrh 39, e, hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa prijaté. Pozmeňovací návrh 7, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 40. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 41. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 42. Kto je za? Proti? zdržal sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 43. Kto je za? 43. Kto je za? Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pri 44. budeme hlasovať len o zvyšku vety, tak ako je to tu v texte. Kto je za 44? Ten, kto predkladal, áno, kto je proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 8. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. Pozmeňovací návrh 9 po častiach. Prvá časť. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Hm, nie je to jasné. Takže druhá časť, kto je, budeme hlasovať elektronicky o druhej časti, kto je za druhú časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 31 hlasov za, 25 proti, druhá časť je schválená. Pozmeňovací návrh 10, kto je za? proti, zdržal sa, prijaté. 45 odpadá. 46. Kto je za 46? Proti? Zdržal sa prijaté. 47. Kto je za? Proti? zdržal sa, prijaté. 48, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 11 za, proti, zdržal sa, prijaté. 49 za, proti, zdržal sa prijaté. 12, kto je za? proti, zdržal sa prijaté 13 za, proti, zdržal sa prijaté 50 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Áno, preskúmame elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, 26 za, 30 proti, zamietnuté. Z hora to tu niekedy celkom dobre vidieť. 51, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto prijaté. 14 a 52 sú identické. Budeme o nich hlasovať spoločne za. Kto je proti? Zdržal sa niekto prijaté. 53. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 15 odpadá. Budeme pri 16. hlasovať len o zvyšku textu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Preskúmame elektronicky. Otváram hlasovanie. Aha, konečne prišla kolegyňa aj so svojím hlasovacím lístkom. Dlhá cesta určite. Takže končím hlasovanie. Výsledok je 36 hlasov za 20 proti, jeden sa zdržal. Návrh je prijatý. 55 odpadá. Aj 54 odpadá. Pri 17. budeme hlasovať o zvyšku textu. Kto je za 17. s tým zvyškom textu? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania prijaté. 56. odpadá. 18 entfällt. 18 odpadá. Dann entstimmen wir über 19. Takže budeme hlasovať o 19. Kto je za 19? Ďakujem. Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 57. odpadá. 20. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 58 odpadá. 59. Kto je za 59? Ďakujem. Takže ešte raz, kto je za 59? Hlasujeme. Zdvihnutím ruky, prosím. Kto je proti? Zdržal sa niekto? predsa len zamietnutá, pán Ulmer. 60, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Tiež zamietnuté. 61, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 62, kto je za? proti, zdržal sa niekto prijaté. 21, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 22, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 63, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Úvodné ustanovenia, citácie 23, pán Ulmer, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania. Zamietnuté. 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Prijaté. Jednotka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Prijaté. Dvojka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Prijaté. 25. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 26. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 27. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 28. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 29. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 30 po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 33. Nie, prepačte, 31. Hlasujme o 31. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 32. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 33. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Budeme hlasovať elektronicky o celej správe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 52 hlasov za, nikto proti, štyria sa zdržali. Gratulujeme kolegovi Sonikovi. Dúfame, že dodávky plynu sú teraz zabezpečené a nič sa neudeje. Prejdime k 24. k politike kvality poľnohospodárskych výrobkov, akú stratégiu zvoliť. Spravodajkyňou je pani Pilar Ajuzo. Prejdime teda k hlasovaniu. Pozmeňovací návrh 1, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Trojka. Pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý. Peťka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Kontrolujeme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 24 hlasov za, 32 proti, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Nie, to bolo úplne jasné, nemusíme kontrolovať, to boli dve tretiny k jednej. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 7. Kto je za? proti, zdržal sa, prijaté. Pri osmičke hlasujeme po častiach. Prvá časť, kto je za? Ďakujem, kto je proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 9. Po častiach hlasujeme. Prvá časť, kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Ďakujem. Zdržal sa. E, proti, prepáčte, zdržal sa prijaté. Pozmeňovací návrh 10. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa prijaté. Jedenástka po častiach. Prvá časť, kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa prijaté. Pozmeňovací návrh 12, kto je za? Proti? zdržal sa, zamietnuté. 13. O nej hlasovať nemusíme. 14. E, kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa niekto? To si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jeden poslanec za EPP naviac, niekto musí prestať hlasovať, máme tu jedného naviac. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. Oj, to, čo je toto? Uh, absolútna väčšina 56 k jednému. Takže prijaté. Pozmeňovací návrh 15. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 36 hlasov za, 20 proti. Vidím, že vaše ruky už nedvíhate tak výrazne. Takže 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa? E, jasne, zamietnuté. 17. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Prejdeme teda k elektronickému záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 51 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme e, Pilar a Juzo za túto správu. Prejdime teraz k nasledujúcemu hlasovaniu. Spravodajca Mário Pirilio investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskeho spoločenstva. Spravodajca eh, Perilio. Pozmeňovací návrh 2 spravodajcu. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý pozmeňovací návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Pozmeňovací návrh 11. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa niekto? prijatý. Pozmeňovací návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 14. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 15. Za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 16. Kto je za? Proti? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 17. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Prekontrolujeme si to dobre. Otváram hlasovanie k 18. Končím hlasovanie. Áno, predsa len 34 za, 19 proti, 4 sa zdržali prijaté. Šestka je stiahnutá. 19. Kto je za? proti, zdržal sa, zamietnutý. Sedmička, kto je za, proti, To musíme prekontrolovať. Sedmičku skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 za, 31 proti, dvaja sa zdržali zamietnuté. Osmička. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Už ste asi unavení. Neviem to odhadnúť, takže to musíme preskúmať. K osmičke zahajujem hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, bolo to jasne zamietnuté, ale nevedel som to podľa zdvihnutých e, rúk 20 za 31 proti, takže už takmer končíme. Pozmeňovací návrh 1 o celom texte. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Proti? To musíme elektronicky skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 16 za, 38 proti, dvaja sa zdržali, takže zamietnuté. A prejdeme k záverečnému elektronickému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 56 hlasov za, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Gratulujeme Máriovi Pirilovi za jeho správu. Aj tam platí heslo, že energetická infraštruktúra v rámci Európskeho spoločenstva sa touto správou určite posunie veľký krok dopredu. Takže ďakujeme, gratulujeme. Kolegyne, kolegovia, prejdime k bodu 26 ten stojí. Za to je to dôležitá téma. Ide o poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom. Naša spravodajkyňa je pani Renáte Zomer. Mali sme tam 9. decembra žiadosti o pozmenenie To Je veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené a rád by som dal slovo pani spravodajkyni. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je veľmi rozsiahla téma, kde podľa môjho názoru sa dosiahla zhoda. Radšej počkám chvíľku, kým sa všetci utíšia. Um, ich weiß, so viel Abstimmungen gibt's kolegyne, kolegovia. Ja samozrejme chápem, že toľko sme hlasovali, je nutné niektoré veci si spolu prejsť. Dobre, ale poprosím vás, kolegovia, ak sa chcete rozprávať, kľudne choďte von, tam je dostatok priestoru. Dobre, myslím si, že teraz sa nám bude pracovať lepšie. Výborne. Dobre, pán predseda, takže druhý pokus. Teraz našťastie nebolo predložených tak veľa pozmeňovacích návrhov, ako to bolo pred eh, zhruba pol rokom, keď sme sa zobrali prvou verziu tejto správy. To asi súvisí aj s tým, že táto druhá správa, ktorú vám teraz predkladám, tak tu sa, som zapracovala mnohé pozmeňovacie návrhy, ktoré už boli svojho času predložené. Ale aj napriek tomu, samozrejme sú tu mnohé myšlienky kolegyň a kolegov, ktoré boli naformulované v podobe pozmeňovacích návrhov a chcela by som sa venovať niektorým článkom, samozrejme nemôžem sa venovať všetkému. Začala by som článkom 7. Tam ide o, o overiteľnosť informácií. Samozrejme je tu zhoda, že sa snažíme zabrániť zavádzaniu e, spotrebiteľa a to zodpoveda aj tomu, čo som naformulovala v mojej správe. Ďakujem pekne za vašu podporu. Som samozrejme ochotná, eh, čo sa týka definícií a čo ide pri pozmeňujúcich návrhoch a ako aj pri mojej správe. Samozrejme, ja som ochotná moju definíciu do určitej miery upraviť. To bola iba taká prvá myšlienka. Bol tu pozmeňujúci návrh kolegov Schlüter a Hasi, kde ide o to, aby sa zakázalo, že sa budú zobrazovať e, budú zobrať ovocie na obale, keď produkt obsahuje iba malý, malý obsah ovocia. To je samozrejme otázka definície, čo je teda malý obsah. Samozrejme o tom musíme ešte rokovať. Potom zaka, zákaz označovania mlieka ako čerstvého mlieka, keď, je, keď má dlhú záruku. Mm, vieme, že máme mlieko na trhu, ktoré má záruku 10 dní a viac. Nechceli by sme zakázať, aby sa takéto mlieko nemohlo označovať ako čerstvé. Dalo by sa to trošku tak pozitívnejšie e, formulovať ako napríklad čerstvé mlieko s dlhšou zárukou lehoty, ročnou lehotou. Takéto riešenie máme v Nemecku a naši spotrebiteľ to vníme veľmi pozitívne. Či je možné mať nejaký zoznam so zakázanými pojmy a zakázaným označovaním, či by sa takéto zoznam dal vypracovať. Ja si myslím, že to je bolo veľmi komplikované lebo ľudia sú veľmi vynaliezaví a tento zoznam by sa musel neustále upravovať. Neviem, či by to bolo možné. Podľa mňa by bolo dôležité zadefinovať určité zásady. Potom článok 9, predpísané údaje, čo teda by záväzne malo byť uvedené na potravinách a čo nie. Tu by som chcel poprosiť našich talianských kolegov, aby ich pozmiaci návrh, ktorý sa týka označovania značiek, alebo teda tzv. privátnych značiek, private labels, aby to vysvetlili lebo doteraz som bol vždy toho názoru, že tento pozmeňovací návrh by nemal byť podporený, ale možno, že naši kolegovia by vedeli nám vysvetliť e, pred našim výborom, ako to mysleli. Potom e, záručná lehota po otvorení, s tým súhlasím, potom je to pozmeňovací návrh, ktorý sa týka tohoto článku. Ten si ja podľa môjho názoru príliš ďaleko, je nerealistický a to je pozmeňovací návrh kolegu Šlütera, on by chcel, aby sa označovalo v percentách, v akej miere pri výrobe toho produktu boli zapojené deti, bolo zneužívanie alebo obmedzovanie slobody. Podľa mňa toto mi nie je jasné, ako by to mohlo fungovať a nemôžem to podporiť. Potom veľká diskusia sa týka určitých pozmeňujúcich návrhov ktoré súvisia s článkom 9, tým sa budeme musieť zaoberať. Tu, je, tu, boli povinné, tu bolo povinné označovanie krajiny pôvodu, tu bolo predložených veľa pozmeňujúcich návrhov a sam, ja sama v mojej prvej správe som navrhla, aby meso s výnimkou telacieho a hovedzieho, lebo tamto kríza v súvislosti s BZ vyriešila, takže musíme tu nájsť určité označovanie pôvodu. Musíme zakázať, aby to bolo na dobrovoľnej báze. Za, týmto, za toto požiadavkou je to, aby meso bolo označované povinne, čo sa týka pôdu, to by som dokázala podporiť. Myslím si, že čo sa týka mesa, tam je to určite veľmi dôležitá vec. Či pri iných polnospodárských produktoch by sme v tomto nariadení mali uviesť, že je povinne povinne sa musí uvádzať e, krajina pôvodu, to považujem za trošku sporné. Ja som za to, aby to bolo pri mese, čerstvej zelenie a ovoci, ale potom som dospela k tomu, že možno bolo zmysluplnejšie, aby sektorálne podmienky, ktoré tam máme, aj naďalej platili, lebo oni sú také flexibilnejšie. Keď budeme mať nejaké nové poznatky, ktoré by sa týkali tejto témy, tak toto nariadenie, ak by to tu bolo, by sme nemohli veľmi rýchlo otvoriť a upraviť, preto by som chcela poprosiť kolegyne kolegov, aby sa nad tým zamysleli, či by to radšej nedávalo zmysel pre súrové alebo čerstvé polnospodárske produkty, či by nebolo by lepšie, aby radšej platili sektorálne pravidlá, aby sme tu nemali niečo vyslovene napísané v tomto nariadení. Samozrejme, dôležité je pre našich spotrebiteľov vedieť, odkiaľ pochádzajú tie čerstvé produkty. Otázka je, ale ako to spraviť čo najlepšie. Potom jedna vec, ktorou nemôžem vôbec súhlasiť, je označovanie pôvodu hlavných no, prísad potraviny. Tu sa to podpis, popisuje ako charakteristické alebo zásadné prílohy, zložky, nespracované potraviny. Áno, nespracované potraviny tie môžeme označovať, ale nejaké zásadné zložky, to by asi nebolo možné. Lebo potraviny, ktoré pozostávajú z viacerých častí, tam by to bolo asi ťažko to označovať. Väčšinou tieto produkty sa kúpujú podľa, podľa ceny, podľa kvality, takže bolo by to veľmi zložité. Častokrát tie prísady môžu pochádzať z viacerých štátov a tieto štáty môžu byť rôzne pri každej šarže, takže z technického hľadiska by to asi nebolo možné. Potom mám tu otázku na kolegyňu Liotár, čo myslí označovaním pôvodu potravín, ktoré pozostávajú z jedinej prísady. Čo týmto myslíte? Nie sú to potom eh, polnospodárske súrové produkty? Potom to predsa nie je spracovaná potravina, ale to je vlastne čerstvá alebo súrová potravina. Ďakujem pekne vopred za vysvetlenie. Čo sa týka 14, tu ide o povinné údaje. Čo sa týka veľkosti písma a čitateľnosti, no a čo sa týka čitateľnosti, na tom sa asi zhodneme. Všetci chcú, aby povinné údaje boli čitateľné, a to je oprávnená požiadavka. Tí, ktorí ale predpisujú špecifické písma alebo veľké písma chcú zadefinovať, veľkosť písma chcú zadefinovať, tak im chcem povedať, že to nepovažujem za zmysluplné je dobré explicitne mať uvedenú veľkosť písma, lebo čitateľnosť nie je čisto závislá od veľkosti písma. Môžu mať napríklad 3 mm písmena, alebo dokonca 1,5 mm písmena, alebo dokonca 5 mm písmena. A tie môžem, a nápis môžem aj napriek tomu nečitateľný, ak zvolím nesprávne pozadie a kde nie je žiaden kontrast. Práve preto by som chcela zotrvať na mojej myšlienke, že čo sa týka čitateľnosti, tu máme zadefinovanú a komisia musí spolupracovať s príslušnými aktérmi, so, s združeniami na ochranu spotrebiteľov. Dôležité je vypracovať usmernenia pre čitateľnosť, ktoré by mali byť záväzné pre obchodníkov ako aj producentov. Potom článok 14, výnimky, minimálna veľkosť e, obalu s výnimkou týchto nápisov. Áno, to budú diskusie o centimetroch štvorcových, ale pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis. Samozrejme, tu ide o to, aký musí byť obal, aký veľký musí byť obal, akým spôsobom je možné zredukovať tie nápisy alebo ich prípadne vynechať. Čo sa týka článku 17, nepredbalené potraviny a ich označovanie, tu sú rozličné názory v rámci tých pozmeňujúcich návrhov, ale to je veľká zhoda, ktorá sa týka napríklad tej myšlienky, že informácia o alergénoch potravine musí byť v dispozícii, to je logické, musí, musí byť možnosť sa spýtať, musí to byť nejaké infoletáky a tak ďalej. Samozrejme, otázne sú kompetencie členských štátov v týchto veciach. Členské štáty mohli ustanoviť ako sa budú riešiť nepredbalené potraviny v rámci označovania. Ja si myslím, že tieto pravidla by nemali byť súčasťou tohoto nariadenia, je to európske nariadenie. To je dôležité z hľadiska vnútorného trhu, aby vo všetkých členských štátoch to bolo riešené rovnakým spôsobom a to by sa malo týkať nepredbalných potravín. Preto som proti kompetencie pre členských štátov členské štáty v oblasti nepredbalených potravín a ich označovania. My musíme zabezpečiť to, aby sa nám podarilo nájsť rozumné riešenie. Ak by má mať teda alkohol, alebo nemá mať výnimku z nariadenia, toto navrhuje komisia, aby to bola výnimka s výnimkou e, alkoholicky miešaných nápojov, tzv. alkopops. Ja, ja som za, aby alkohol bol vyňatý to je otázka takej prísnosti, to by bolo potom konzekventnejšie pravidlo. Ja nie som niekto, kto je veľmi za tieto alkoholické miešané nápoje, ale možno sa na tam zhodneme podľa môjho názoru by to bolo konzekventné pravidlo. Ähm, es gibt Ideen, ähm, lediglich... Potom sú tu myšlienky, aby tu boli špeciálne pravidlá pre víno, alebo výnimky pre víno. Je tu úvaha, aby tam bol v zásade zapojený alkohol, aby tam boli plné údaje o výživovej hodnote. Potom bol tu aj názor, aby alkohol bol vyňatý, ale aby to, bola, aby to bol povinný údaj o energetickej hodnote a pridanom cukre. Samozrejme sú to aj kolegovia, ktorí sú toho názoru, že je dobré podporiť moju správu a ktorí by chceli dosiahnuť, že je dobré, čo komisia navrhuje. O 5 rokov by sme mohli prípadne situáciu prehodnotiť, ale vlastne teraz máme nové pravidlá pre víno, máme tu nariadenie pre liehoviny a musíme povedať, že alkoholické nápoje nie sú potraviny, sú to pochutiny, preto si myslím, že by nemali byť súčasťou e, tohoto nariadenia, ale o týchto miešaných alkoholických nápojoch môžeme ešte diskutovať. Potom povinné údaje o výživovej hodnote, článok 29, aké výživové hodnoty mali byť uvedené, aké látky chceme, aby boli tam explicitne uvedené cukor, energia, vlákniny, transfety, ehm, predstavuje veľa. Čo sa týka soli, máme označovať sodík, alebo napíšeme to, čo chce komisia, aby to bolo iba, že sol. Ja zotrávna mám názory, že sodík by sa mal označovať a prípadne ako určitý podbod by malo byť uvedené z toho sol, lebo sol samozrejme nie je čistý sodík a v potravinách môžu byť ďalšie zdroje sodíka. Toto považujem za správnejšiu formu označovania z hľadiska vedeckých poznatkov. Označovanie trans masných kyselín. Tu sú určité návrhy. Chcem poukázať na to, že umelé transmastné kyseliny nemôžeme, nevieme odlišiť od prirodzených transmastných kyselín, preto tu vyplýva otázka, ako to máme riešiť pri označovaní pri týchto umelých transmastných kyselinách. Vláknina, proti tomu nič nemám. Podľa môjho názoru to nezaujíma spotrebiteľa, ale prečo to by sme nemali uviesť? Chcela by som poprosiť kolegov, aby sa zamysleli nad tým, koľko vlastne údajov tam chceme mať, ak tam budeme mať 100 rozličných vecí, tak ľudia to nebudú vôbec čítať. Potom otázka, ako sa to má celé zobrazovať. A máme tu aj dokument, ktorý nám predložila jedna lobbystka od organizácie FTA. To je Food Standard Agency. To považujem za veľmi zvláštne, že takéto niečo sa tu rozdáva. Lobizmus by nemusel prebiehať na takýchto rokovaniach ale dobre. Chceme ísť cestou mm, semaforového označovania alebo nie. Máme tu nejakých kolegov, ktorí sú za, podľa mňa sú v menšine, podľa mňa by sme nemali ísť touto cestou. Ja by som chcela poukázať na to, Máme tu viaceré možnosti. Dôležité je to, či chceme, aby záväzne sa uvádzali tieto údaje. Chceme vysvetliť, prečo som proti tomu, aby sme jeden z týchto systémov, alebo nejaký hybridný systém, teda zmiešanie týchto systémov, aby, prečo som proti tomu, aby sme to predpísali povinne. Ja som toho názoru, že to nemôžeme spraviť. Prepačte, pán kolega, trošku ma rušíte, mohli ste byť trošku tichšie, veľmi ma to irituje. Ďakujem pekne za pochopenie. In der Tat, wir haben bis 11 Uhr Zeit. Ja, ich bin, bin gleich fertig, das ist jetzt... Vážená pani spravda, keď máme čas iba do 11. Áno, áno, sa dostávam na záver, ale toto je dôležitý bod, označovanie a toho semaforových farieb alebo odporúčané denné množstvo, denná dávka GDA. To sú systémy, ktoré existujú niekde v Európe. Máme tu veľkých producentov, ktorých je nízky počet. Pre všetkým sektore máme malé stredné podniky, tvoria 80 trhu v oblasti potravín. Veľký priemysel zavedol GDA. Oni tak viac predbehli tieto veci a komisia sa podriaduje komisii a preto prichádza s touto myšlienkou, aby, tie, aby táto prčaná dávka bola povinná. Ja som proti tomu, lebo nevieme, že ako, ako sa v tom význajú naši spotrebitelia v celej Európe a nejaké skúsenosti s maločenskou členského nepomôžu. Podľa mňa musíme mať taký systém a o to nám musí ísť všetkým, aby systém označovania fungoval tak, aby všetci spotrebitelia vo všetkých členských štátoch s ním dokázali dobre pracovať. Ja ten systém GDA považujem za preťažený, je tam príliš veľa číselných údajov. Podľa mňa je to ťažko čitateľné. E, nefunguje to podľa mňa dobre v každodennom živote, lebo to by ste museli kalkulačku stále prátavať. koľko som čo zjedol, aké látky, koľko ešte môžem jesť. Podľa mňa je to neprehľadné, zmetočné, Dokonca môže to viesť k obezite pri, pri deťoch. Pani Zomer, pokračuje pán predseda, áno, áno, chápem váš názor, ale poprosím vás, aby ste rešpektovali to, že máme do 11. čas, mali ste dostatok času, potom ešte kolegovia chcú prezentovať svoje návrhy. Dobre, pán predseda, je to zložitá, zložitá tá téma. Čo sa týka semaforového systému, ten nepovažujem za realizovateľný, je zavádzajúci. A aby som to teraz krátke zhrnula, podľa môjho názoru to všetko bude viesť tomu, že, že budeme mať e, obyvateľov, ktorí sa budú zle strávať, ak zavedieme takéto systémy. Ďakujem pekne, je to zložitá téma a preto som dal veľa času pani spravodajkyni. Opakujem, do 11. máme čas, potom príde ministerka životného prostredia, koordinátori majú 3 minúty, ostatní 2 minúty. Pán Rossi sa ešte hlási a potom ukončím zoznam rečníkov. Tak či tak to bude dosť problematické. Takže Glenis Wilmot, nech sa páči 3 minúty. A budem veľmi prísny pri stanovnom čase. Uh, um, no, mali sme už túto debatu viackrát, takže sa pozn- budem zmieňať len o niektorých veciach. Alkohol. Tam by malo byť aj jednotlivé ingrediencie, aj kalórie označované. A spotrebitelia nie sú si vedomí toho, koľko energie v alkohole je. Dôležité je, aby aj povinné označovanie pôvodu, e, pokiaľ je o ingrediencie, bolo taktiež na tej nálepke. Proste toto spotrebitelia žiadajú. Okrem toho chcem povedať, že aj otázky, ktoré sa týkajú výživnej hodnoty, tam majú byť. A chcem sa sústrediť na toto a vysvetliť, čo sa navrhuje. Máte materiály v rukách, ktoré som rozdala ja. Nie nejaký lobista. A to chcem zdôrazniť. Táto, vidíte, je tam aj moje meno, hej? Tá štúdia vlastne pochádza z orgánu, ktorý má na starosti vypracovanie noriem. A rozdávala som to ja. Táto organizácia urobila 18 mesiac, 18-mesačný výskum v Veľkej Británii. Je to najkomplexnejšia štúdia o aspektoch užívania a skutočne má svoju hodnotu. Takže spotrebitelia skutočne majú záujem o tieto informácie, hlavne keď ide o produkty, ktoré potom konzumujú deti. Treba zohľadňovať aspekty týkajúce sa vysokého krvného tlaku alebo cukrovky napríklad. Takže tento spôsob označovania by bol výhodný a to, čo je na trhu, v podstate je zavádzajúce a nie je dosť jednoznačné. Napríklad výrazy vysoký, stredný alebo nízky stupeň alebo nízka úroveň. Toto chcú napríklad takéto jednoduché a zrejme označovanie, ale e, nemusí, nejde o to, aby sme hovorili e, spotrebiteľom, čo majú alebo nemajú jesť, ale aby sa poskytli informácie, určité vodítko. A aby bolo potom hneď na prvý pohľad jasné, o čo ide. Napríklad aj potom, pokiaľ ide o cukor, hneď to bude jasné pri pohľade na takéto označenie. Napríklad, keď tam bude červené označenie, tak to spotrebiteľ bude vnímať tak, že aha, toto nemám konzumovať. Takže um, niekto to môže takto vnímať. Ale na druhej strane spotrebiteľ takéto informácie chcú a vedia, že je to užitočné. Prečo by sme im mali toto právo upierať? Môžeme im poskytnúť jednoduché a zrozumiteľné formy E, takéto informácie. A potom sa rozhodnú sami. Samozrejme, sír a čokoláda, tieto budú mať určité takéto označovanie. A keď tam bude tá červená, tak možno to prestanú jesť. Ďakujeme pani kolegyni, prepáčte, že vás prerušujem. Pán Kapandy, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať eh, pani spravodajkyni za jej vyjadrenia sa k jednotlivým pozmeňovacím návrhom. Som rád, že niektoré z nich sú prijaté a myslím, že ja aj moji kolegovia sme robili všetko, aby sme boli tvoriví. Takže začneme tým, že by sme mali poskytovať informácie a nie, že by sme varovali spotrebiteľov. O tom je táto debata. Myslím, že je tiež dôležité, aby sme veci príliš nekomplikovali. Chceme to spotrebiteľovi veca uľahčiť, ale aj výrobcom. Čiže treba to tak náležite skombinovať. Je tu viacero vecí, ktoré by som chcel počiarknúť. Rád by som začal tým farebným kódovaním. Áno, mali by sme informovať spotrebiteľov, nie ich varovať pred niečím. Ale osobne som presvedčený o tom, že to červené svetlo bude pre spotrebiteľa znamenať stop. A nemyslím si, že to je práve ten najlepší signál. A v podstate, keď sa tam Mm, uplatní červená nálepka, to nemusí byť úplne najhoršie a ľudia si to ale môžu zle vysvetliť, takže nepodporujem to. Pokiaľ ide o prístup GDA, a tu vlastne nesúhlasím so spravodajkňou, to je niečo, že by to mohlo byť veľmi užitočné práve pre spotrebiteľa. Možno to, čo veda hovorí o tomto, nemusí byť vždy na 100%, ale predsa len spotrebitelia môžu z toho získať informácie o tom, aké to môže mať pre nich dôsledky, ak taký produkt budú spotrebovať. A dôležité je to hlavne pre stravovacie zariadenia, čom sa majú teda vyvarovať reštaurácia, jedálne a podobné zariadenia, pokiaľ ide o zodpovednosť za obsah potravín, ktoré podávajú Čiže tam niekedy sa môžu dostať do situácie, kde táto zodpoved- alebo kde môžu byť braní na zodpovednosť. Takže treba sa môžete spýtať reštaurácii, čo máte na vašom menu a samozrejme, že reštaurácia alebo stravacie zariadenie je povinné poskytnúť presné informácie o tom. A súhlasím teraz so spravodajcom aj spravodajkyňou, pokiaľ je o to označovanie na obaloch. Pokiaľ ide o sol, nesúhlasím celkom so spravodajkyňou. Myslím, že, pardon, nie sol, ale sodík. A tam, alebo šľutor, nech sa páči. Ďakujem za slovo. V prvom rade sa chcem zmieniť o tom, čo hovorila spravodajkyňa. Čerstvé mlieko, iste tam je rozdiel. Či je úplne čerstvé mlieko, poločerstvé alebo pasterizované mlieko. A samozrejme, že E, to sú tri rôzne veci a spotrebiteľ má právo dostať patričné informácie o tom. Ja viem, že niektorí ľudia si myslia, že je to troška zábavné, ale všetko sa odvíja od definícií OSN. A je to v podstate aj z Holandska, ale e, teda táto myšlienka, to tiaľ má pôvod vlastne. Niektorí ľudia si myslia, že to je až príliš ďaleko a keď som ja prvýkrát počul o tomto, som si povedal, hm, môže to byť zaujímavá informácia. Keď sme presvedčení o tom, že trhová ekonomika má fungovať, tak preto je potrebné, aby ľudia sa mohli pri nákupoch rozhodovať. Samozrejme, že e, detská práca porušuje e, mnohé normy a to treba zohľadniť. Aj v tomto aspekte. Ale prečo by sme neposkytli aspoň tú možnosť predostrieť návrh. Hovoríme o krajinách pôvodu, o hlavných ingredienciách a tak ďalej. Potom si ľudia povedia, hm, ja si kupujem každý deň veci od kadialkoľvek zo sveta a mi jedno je to označené. Kompromisom by bolo, že tá firma alebo tá spoločnosť, ktorá neidentifikuje presne pôvod, alebo napíše tam, že pôvod je neznámy pôvod výrobkov. Tak to je zvláštny kompromis. A pre niektorých ľudí proste toto nie je priechodné a tak sa vlastne zmeníši aj počet ľudí, ktorí by mali predstavovať, odkiaľ to pochádza daný výrobok. Takže otázka vysledovateľnosti je dôležitá. Spotrebitelia chcú vedieť, odkiaľ daný výrobok je. Keď sa napíše, e, že pôvod je neznámy, tak to by mohol byť možno azda nejaký kompromis. Pokiaľ ide o vajíčka, tam sme proste vedli dlhú debatu o nosniciach. Takže prečo by sme nemohli hovoriť aj o produktoch v tomto zmysle? Máme tu aj niekoľko pozmeňovacích návrhov ohľadne e, tkaní v No, koľko vlastne, aké percento mesa vlastne nie je samotným mesom, ale určitým e, väzivom medzi jednotlivými svalmi a tak ďalej. Ďakujem. Pán Steven, chcem vyjadriť súhlas e, s pani spravodajkyňou ohľadne alkoholu. Predovšetkým, pokiaľ ide o potrebu dôslednosti, teda potrebu vyňať alkohol z týchto pravidiel. Ako Rada to povedala, už máme nové pravidlá, ktoré boli zavedené pre víno. Myslím si, že vlastne by sme poplietli spotrebiteľov, keby sme teraz sem do tých nových pravidiel zavadzali alkohol. Myslím, že by sme tie pravidlá rozšírili v tom smysle, že by sa tam uvádzal obsah cukru a alkoholu, tak to by viedlo k veľkému zmetku. Musím povedať, že si musíme byť taktiež vedomí toho, čo chce spotrebiteľ. On chce, aby to bolo jasné, jednoznačné, zretelné to označovanie. Možno budeme s vami aj nesúhlasiť. Keď začneme hovoriť o tom, koľko je tam kalórií obsiahnutých v alkohole, ak tam uvediete na whisky, na flašu whisky, to mám ja rád osobne, takže ak tam začneme dávať údaje o kalóriách, do akej miery to bude súvisieť, povedzme, s pohárom, keď, eh, povedzme, neviete, koľko si tam toho do pohára naliete, alebo si tam nalej, prilejete do výsky troška vody, alebo Coca-Coly, koľko tam bude tých kalórií. A toto by viedlo v podstate eh, len k zmetku a je to nepotrebné. A toto vlastne spotrebiteľ vôbec nechce. A súhlasím s eh, spravodajkyňou v tom smysle, že treba dôsledne ten alkohol dávať mimo, aby tam nebol proste zahrnutý. Whisky predsa nie je potravina, to je liek, ako všetci vieme, a pomáha pri všetkých e, chorobách, najmä teda podľa škótskej interpretácie tejto smernice. Katika Kaliotát? Ja, dank e, Ik, uh, ook ik ben... Ďakujem. Aj ja uh, som sa Ehm, veľmi priamo naľakala z toľko množstva pozmeňovacích návrhov. Bude to veľmi komplikované, aby sme z toho urobili pre spotrebiteľov niečo transparentné, dobre čitateľné. Áno, celý rad dobrých pozmeňovacích návrhov bol predložený, ale skôr než budeme ďalej pracovať, mali by sme preskúmať, či by sme sa v niektorých bodoch nedokázali dopracovať ku kompromisom. Prvý kompromis, s ktorým by som mohla súhlasiť, a to bola aj otázka pani spravodajkyne, v ňom išlo o označovanie pôvodu. Bola som opýtaná, čo si pod tým myslím, ale dávam zapravdu Karlovi Šliterovi, keď to nevieme, tak je možno napísať, že neznáma krajina pôvodu a ináč napísať krajina krajinu pôvodu. A e, účel bol, aby e, aj na výrobkoch e, E, ktoré sú e, výrobkami istého druhu, napríklad meso by sem spadalo, alebo e, orechy, ovoci a tak ďalej, že tam by naozaj mal byť uvedený pôvod a pri produktoch zložených z viacerých, napríklad pri čokoláde by na, pri najmenšom pôvod kaká mal byť uvedený. Takže to bola podstata môjho návrhu. Som presvedčená o tom, že to musia byť predpisy priateľské pre spotrebiteľa, čiže musí to mať pridanú hodnotu pre spotrebiteľa. Mnohé eh, organizácie zastupujúce spotrebiteľov tvrdia, že spotrebitelia by preferovali ten eh, tzv. semaforový systém, takže toto mm, musím aj ja podporiť. Používať všetky systémy naraz, to by bolo zmetočné, ale pri tom systéme eh, semaforovom by spotrebitelia teda spotrebitelia uviedli, že ho považujú za dobrý systém, takže nad tým by sme sa mali zamyslieť. E, v čom môžem súhlasiť so spravodajkyňou je, že víno napríklad by nemalo byť predmetom tejto úpravy. Ďakujem. Po koordinátoroch teraz udelím slovo ostatným rečníkom. Musím vás obmedziť na dve minúty. Najprv Dagmar Rodberend. Ďakujem, pán predseda, tak sa pokúsim byť rýchla a stručná. Začnem s tými pozmeňovacími návrhmi, ktoré sú pre mňa najdôležitejšie. E, krajina pôvodu. Spotrebitelia majú právo vedieť, odkiaľ produkty pochádzajú. Ak výrobcovia tvrdia, že majú rôzne receptúry a mandle tento rok napríklad majú mm, dodávané z Južnej Ameriky a na budúci rok možno z Talianska, potom mm, áno, mám pochopenie, ale musíme Eh, mať možnosť očakávať, že tam eh, budú uvedené tie rôzne krajiny. Čiže krajina pôvodu a potom tam budú povedzme tri krajiny. S tým nemám problém ale očakávam tam trochu fantázie. Krajina pôvodu to je požiadavka, o ktorej nemôžeme vôbec diskutovať, to je úplne základná záležitosť. Nerozumela som pani eh, spravodajkyni, prečo si myslí, eh, že eh, hodnoty mm, vláknin nie sú dôležité. Ja som predložila takýto pozmeňovací návrh, pretože milióny ľudí vzhľadom na určité choroby nevyhnutne sú odkázaní na to stravovať stravovať sa potravinami s veľkými, e, mm, s, s veľkým množstvom vláknin a takéto niečo nenavrhovať, respektíve zamietať, to nechápem. E, predložila som aj pozmeňovací e, návrh, aby sme aspoň pri pive alebo aj pri vínach uvádzali aspoň kalórie, energetickú hodnotu. Kolegu sa rozumiem, chápem, že je veľmi emocionálny, čo sa týka whisky ale skutočne, milí kolegovia, takto postupovať nemôžeme. Ľudia naozaj musia, musia vedieť, koľko kalórií obsahuje pohárik vína, pohár, pohár e, e whisky, či e, s vodou alebo bez, to je jedno. Čiže Určite to ale nikoho predsa neodradí od toho, aby nepil, e, teda ja napríklad víno alebo ty whisky Čiže nedoplniť to do e, legislatívy, to nepovažujem za dobre. Potom mám ešte dve dôležité veci. E, Veľkosť porcie. Veľkosť porcie, aby teda aj e, nebalené produkty boli označené, pretože v opačnom prípade bude nekalá konkurencia medzi napríklad mesovým šalátom v nejakom kelímku a nie. Ďakujem, pán predseda. Ja hovorím aj za pani Weisgerber, ktorá je dnes chorá, ale napriek tomu e, sa tu pokúsim do dvoch minút zvládnuť. E, e, George Bernard Shaw povedal, že whisky je tekuté slnko, slnečné svetlo. Ale teraz k dôležitým veciam. Diskutujeme o nariadení, kde ide o to, aby sme spotrebiteľom poskytli čo možno najviac informácií, ktoré v tých dvoch až piatich sekundách, počas ktorých sa pri nákupu nákupe zaoberá produktom, e, mohol e, pochopiť. E, takže samozrejme ho nenútime čítať túto informáciu, ale chceme poskytnúť čo možno najviac informácií, aby si mohol urobiť objektívny obraz. Renate Zomer navrhla dôležité vylepšenia v porovnaní s návrhom komisie. Ja by som ešte sa venoval bodu e, napodobenín. Na e, prednej strane to musí byť aktívne označovanie, e, zákaz falzifikátov musí byť rozšírený. Napríklad nemôže tam byť uvedené, že je tam sír, keď tam žiadny nie je. Je dôležité, čo sa týka GDA, aby sme mali navyše k tým mm, zobrazeniu, že 100 gramov alebo 100 omilitrov uvedené aj percento, pretože to by bolo dobre prehľadné. Ani to nemusí byť farebne, stačí čierno-bielo, jednoducho taký model, eh, kde by sme mohli treba na takých eh, pilierikoch graficky eh, tam tie percentá uviezť. Existujú rôzne modely, ja som ich prezentoval v pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem Ďakujem, pán Olmer Peter Líze. Ďakujem, pán predseda. K tým stovkám pozmeňovacích návrhov som ja prispel jedným jediným. Myslím si, že správa je dobrý základ, ale e, mám jeden pozmeňovací návrh, ktorý by som tu rád vysvetlil. Už tu bolo diskutované o tom, že e, nezabalené potraviny by mali byť vyňaté e, pri najmenšom z tých rozsiahlých Hm, hm, pokus, e, e, z tých rozsiahlých e, povinností označovania, o ktorých tu diskutujeme, napríklad podiel nenasýtených masných kyselín a podobne. To môže byť komplikované pre malé podniky. Ja by som to rád ešte rozviedol. Existujú aj malé podniky, veľmi malé podniky, ktoré ponúkajú zabalené produkty a ponúkajú to možno len dvom, dvom organizáciám tam napríklad nejaký malý poľnohospodár dodáva nejaký svoj výrobok, povedzme nejakú klobasku do blízkeho hotela a to by sa týkalo naozaj takýchto malých eh, podnikateľov, napríklad malého mesiara alebo pekára. Ak by sme vlastne tým dali tieto povinnosti, ktoré chceme dať spoločnostiam veľkosti Nestle, Ferrero, potom eh, im spôsobíme veľké eh, problémy, pretože tam robia aj špeciálne veci, napríklad na Vianoce taký výrobok špeciálny, ak uvedieme, že všetko, teda ak mu predpíšeme, že musí všetko takéto tam označovať, potom vlastne zadu neudusíme jeho kreativitu v zárobku, v zárodku, prepačte. Myslím si, a to je môj posledný bod, že je problematické e, e, tieto povinnosti pre celú Európu e, stanoviť možno aj, teda Renáte to povedala, že to môže vedieť, viesť k chybám. Eh, existujú však situácie, to si musíme uvedomiť napríklad eh, u starších ľudí, že jedia príliš malokalorické jedla a eh, červený semafor znamená stop, to si nekúpim. Takže tento prístup je trochu problematický. Ďakujem Antonia Parvanová. Thank you, Mr. President. I have Ďakujem. Pán predseda, som predložila dva návrhy a sú vlastne v súlade s informáciami, ktoré poskytujeme e, poskytovateľom, teda spotrebiteľom a týkajúce sa zdravia. Súvisí to s cukrom a s tukom. Keď som hovorila s kolegami lekármi a s niektorými profesormi v oblasti biochémie, tak boli šokovaní z našich diskusí, ktoré tu vedieme. Je priam neuveriteľné, hovoria, že vlastne neberú do úvahy europoslanci názor expertov. Alkohol nie je pokladaný predsa za potravinu z hľadiska dietetického. Takže Predložila som tento pozmeňovací návrh. Myslím, že energia aj cukor majú svoj význam pri označovaní. Či sa tam dá voda, alebo ľad, alebo čokoľvek do toho. Aj tak má vedieť spotrebiteľ, aká je denná dávka. Ďalej, pokiaľ ide o to semaforované označovanie, tiež musíme vedieť, pokiaľ ide o sol, aké sú tie denné dávky. Asi vy si spomínate, včera hovorila ministerka Pani ministerka zdravotníctva Španielska tu bola a hovorila o nebezpečných e, aspektoch vysokého krvného tlaku. Takže preto je potrebné poskytovať tieto informácie spotrebiteľovi, aby bol varovaný. Pretože je to otázka záchrany životov. To nie sú len také obyčajné informácie. Preto sa budeme snažiť poskytovať spotrebiteľom tieto informácie, aby si boli vedomí toho rizika pre svoje zdravie. Pretože každá potravina, ktorú požijeme, má predsa súvislosť s biochemiou nášho organizmu. A nechceme, aby populácia proste e, v dôsledku označovania potravín e, mala nezdravú stravu. Ďakujem. Pani Veslo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som predložil viaceré pozmeňujúce návrhy, ale chcel by som zamerať na problém, ktorý si myslím, že doteraz nefungoval tak dobre v tom legislatívnom návrhu. A síce ide o to, že niektorí konzumenti neplatia vlastne za ten produkt, o ktorých hovoríme. Myslím tu napríklad pacientov v nemocnice, ktorí dostanú predbalené potraviny, alebo napríklad sú to naši starší ľudia, ktorí dostanú potraviny domov, oni mali mať rovnaké právo na to, aby mali ľahko prístupné informácie ako iní spotrebitelia, ktorí nakupujú v obchodoch. Ja som predložila dva pozmeňovacie návrhy, ktoré sú 286-289, kde ide práve o posilnenie práv týchto spotrebiteľov, aby získali informácie. Nemali by to nejaké veľké prekážky, ktoré by sa týkali označovania týchto produktov keďže je tu ten istý typ obalov, ako majú produkty v e, obchodoch. Dôležité sa na to zamerať, lebo myslím si, že nikto iný to nespomínal. Ja som sa poslednom voľovnom období zaoberala veľmi intenzívne potravinami a mala som mnohé stretnutia, ktoré sa týkali práve potravín. A jedna otázka, ktorá sa vždy položila, je, že musí to byť jednoduchšie si prečítať, čo je uvedené na obaloch. To znamená, že musíme toto riešiť jasným spôsobom. Potom ďalšie otázky, ktoré sa opakujú, je, že ako spotrebiteľ e, musím vedieť, či e, výrobok obsahuje trans tuky alebo nie. Dnes e, tieto informácie nemáme a potom druhá vec je krajina pôvodu. Tu mám možnosť niečo spraviť. Potom, čo sa týka alkoholu, tak trošku ma prekvapilo, že Švédsko ako štát chce mať prísnejšie podmienky a v Európskej únii sa stále hovorí predsa, že alkohol, sú, e, alkohol je bežná potravina. Dobre, keď to tak je, tak musíme to riešiť tak, ako iné potraviny. Nemôžeme mať rozdielne požiadavky pre rozdielne typ potravín. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Schnellhardt. Ďakujem pekne, dámy a páni. Myslím si, že spravodajkyňa predložila veľmi dobrý návrh súhlasím s ňou vo viacerých bodoch, ale myslím si, že jednu vec by sme nemali spraviť. Tie návrhy, ktoré sa týkajú toho, aby sa zaviedli národné pravidlá, to považujem za nebezpečné, ohrozí to vnútorný trh, preto by sme sa mali snažiť tieto pravidlá riešiť na európskej úrovni. Čo sa týka krajiny pôvodu. Napríklad pri mese alebo iných produktoch si to viem dobre predstaviť, konec koncov na to máme už pravidlá. Ale napríklad aký zmysel by dával, aby sa uviedli viaceré štáty pri nejakom produkte, ktorý obsahuje 20-30 prísad, ako to pomôže potravinovej bezpečnosti, keď tam bude takáto informácia, ako mi to pomôže, keď tam bude uvedené Kolumbia a na inom produkte bude Burkina Faso. To sú veci, ktoré sú nezaujímavé pre spotrebiteľov a preto by sme tie etikety nemali tak povedať preplniť. Čo sa týka alkoholu, tak tu som trošku rozpoltený vnútorne. Ja som za to, aby sme to mali určité pravidlá. Čo sa týka piva a vína, tam máme špecifické pravidlá a to považujem za dôležité. Dôležité, aby víno potom nespadalo Dôležité je sa zamýšľať nad tým, či by sme nemali mať nejaký spôsob označovania. Chcel by som ale varovať predtým a súhlasím s Petrom Líze, že musíme byť obozretní, čo sa týka pravidel pre malé a stredné podniky. Ide o regionálne produkty a teraz by sme im chceli predpísať pravidlá, čo všetko musia označovať vo svojich obchodoch, to je bolo na nich príliš veľa. Musíme si uvedomiť, že takýto podnik môže mať 5-6 zamestnancov, majú tam mnohé podmienky, ktoré musia dodržiavať a toto by si asi nemohli dovoliť. Preto musíme byť obozretní, lebo spotrebiteľovi to neprinesie nič nové. Ďakujem pekne, pani Lepáš. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja podporujem pozmeňací návrh pani Vilmot, ja som ho tiež podpísala. A čo vlastne tu chceme? To je tá otázka pri tomto nariadení. Pani Roth Behrendt to pripomenula. Ide o to, že európsky spotrebitelia majú mať potrebné informácie aby, a potom sa majú vedieť rozhodnúť podľa ich zdravotného stavu, podľa ich konceptu života, aby si vedeli brať také potraviny, ktoré chcú. Na to samozrejme potrebné označovanie, aby si tieto informácie zabezpečili. A nemali by sme sa schovávať za nejaké obavy, Nemali sme hovoriť, že ten chudák spotrebiteľ teraz e, bude mať strach si niečo kúpiť. A podľa mňa musíme dbať na záujmy spotrebiteľa. Preto je dôležité stanoviť určitý smer. Ak na zaujíma zdravie spotrebiteľov a ide tu aj o možnosť výberu, tak potrebujeme mať označovanie, aby spotrebitelia sa mohli skutočne rozhodnúť, čo sa týka soli, cukru alebo kalorickej hodnoty. To je podobný problém ako napríklad pri označovaní pôvodu. Ak chceme mať kvalitné polnohospodárstvo a chceme mať výrobky, ktoré pochádzajú z toho istého regiónu, v ktorom bývame, tak musíme našim spotrebiteľom dať možnosť, aby si mohli vybrať takéto produkty, ináč má pán Šľúter pravdu, keď on hovorí, ak neviem, odkiaľ to pochádza, tak môžem tam rovno uvieť, že je pôvodne známy. Podľa mňa je to pomerne jednoduché. Musíme si povedať, čo chceme a nepomôže nám, aby sme tu mali nejaké e, zložité zámienky, aby sme spravili niečo iné, ako vlastne by sme mali spraviť. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník, pán Derosi. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že bolo by dobré, aby si predsedníctvo premyslelo program, aby sme mali trošku viac e, času na diskusiu na budúcej schôdzi. Je nutné si uvedomiť, kde sa uvedú všetky tie informácie, lebo rozdiel, či ide o zubnú pastu alebo nejaký väčší výrobok. A samozrejme je možné, že spotrebiteľ bude zmetený. Ale prečo by nemal vedieť, že tie jablká, ktoré je, sú z Argentíny, lebo tam sa samozrejme používajú iné pesticídy ako v Európe. A myslím si, že by malo byť jasné, či ide o európske alebo argentínske jablko. Myslím si, že to je dôležité pre naše deti predovšetkým. Samozrejme, najlepšie bolo mať na celosvetej úrovni rovnaké označovanie. Ak takéto niečo nie je, tak podľa mňa označenie povodu je dôležité. Ja si myslím, že ten systém semaforu by dokonca mohol byť aj nebezpečný. Nejaký výrobok, ktorý obsahuje cukor alebo nejaké sladidlá. Samozrejme, sa môžete rozhodnúť, či si vezmete taký produkt alebo iný, keď o tom viete. Zoberte si, že nejaký produkt, ktorý obsahuje cukor, je označený červeným, černou farbou, ale zoberte si, že kúpite produkt so sladidlom a tam je zelená farba. A napríklad pre tehotné ženy nesprávny výber produktu môže mať negatívne dôsledky. A vidíme, že sladidla sa označujú zelenou farbou a keď výrobok obsahuje cukor, tak je tam červená farba. To isté sa týka aj sladkosti. Niektoré obsahujú cukor, iné sladidlá. To znamená, že označovanie prostredníctvom semaforu je, má svoje rizika. Niečo iné by bolo, keby sme mali jednotné pravidla vo všetkých štátoch, aby Európa nemala iba svoje vlastné pravidla. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečník. Ďakujem za slovo, budem stručná. Chcem zablahoželať pani spravodajkyni k vynikajúcemu materiálu, ktorý nám predložila. Súhlasím s ňou úplne, pokiaľ ide o tie semafory. Ale pokiaľ ide o víno, víno a alkohol už preto e, sú produkty, ktoré sú upravené a mm, okrem toho, keď si zoberieme nejakú flašu, tak e, treba áno, porovnaní treba s 100 ml whisky, bude tam toľko a toľko kalórií, hej? Pokiaľ ide o označenie pôvodu, produkt to sa dá predsa urobiť veľmi jednoducho. Na každý výrobok. Isté. Ak existuje, povedzme, dobrovoľnosť zo strany predajcu alebo výrobcu, tak to je iná vec. Druhá, ide o to, či budeme poskytovať vyčerpávajúce informácie, alebo či budeme priemerného spotrebiteľa informovať o tom, aby mal čo najkomplexnejší obraz o danom výrobku, ale aby sme ho proste nezaťažovali, aby sme vlastne ani tie podniky príliš nezaťažovali povinnosťou uvádzať príliš mnoho údajov. Proste to, čo sú, malé podniky si nemôžu dovoliť to, čo nejakých 10 alebo 12 nadnárodných spoločností, pokiaľ ide o takúto záťaž. A z mojej strany to je všetko a ešte raz blahoželám pani Samer k jej správe. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne. Anna Maria Bill, ako posledná. Chcem vám poďakovať za to, že ste ma prijali vo vašom výbore. Je ozaj veľmi príjemné, že tu vidíme potrebu nájsť rovnováhu medzi tým, aby sme nevytvárali príliš mnoho byrokracie pre malé podniky a aby aj ten spotrebiteľ bol náležite informovaný a preto vlastne myslím, že správa pani Somer toto odráža a ja podporujem túto správu. Rada by som sa sústredila ale na jednu vec. Sme tu preto, aby sme vlastne dali e, tú moc do rúk spotrebiteľovi, aby sa on rozhodol na základe jednoduchých a presných informácií, aby mal skutočnú slobodnú voľbu, aby na trhu existovala diverzita, rôznorodosť. E, chcem sa, obraviť, e, tak chcem sa spýtať pani Wilmot ako vlastne si to predstavuje, keď chce poskytnúť určité vodítko eh, spotrebiteľovi a na druhej strane im niečo upiera. Takže to si protirečí. Ľudia majú mať tú slobodu voľby a výberu. A to treba zachovať. Myslím si, že všetko, čo nejak ľudí štandardizuje, tak to im upiera dostatok rôznorodosti a myslím, že aj to označovanie farebné, to môže byť veľmi nebezpečné. Ja mám 5-ročné dieťa napríklad, hej. Hovorím o nejakých produktoch, kde je aj vitamín A. Ja, povedzme, nejem toho, tej potraviny rovnako mnoho, rovnako a rovnaké množstvo ako to moje dieťa, ale e, predsa len, ak dovolíte, ešte chcem povedať toto ak si spotrebiteľ želá. A v Anglicku existuje dobrá štúdia o tomto. Netýka sa to 500 miliónov ľudí, ale spotrebiteľov v Anglicku. Čiže treba ešte robiť ďalší výskum a zoznamiť sa s tým, čo spotrebitelia skutočne chcú. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pani Kadini, sme ako si zabudli, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Eh, prihlásila som sa o slovo, lebo sa chcem srdečne poďakovať spravodajkyni za jej vynikajúcu prácu. Myslím si, že musíme eh, zvážiť, aký prístup eh, chceme vôbec zvoliť. Sú tu rôzne názory. Niektorí sa snažia o osvetu, spotrebiteľa a iní ho chcú len informovať. V Taliansku sme veľmi hrdí na náš potravinársky priemysel. Dobré potraviny máme, tak povediac, v DNA, a teda požiadavku na dobré potraviny. Myslím si, že ide aj o to, ako budeme postupovať Chceme teraz ľuďom povedať, čo môžu a čo nemôžu. Chceme ísť tak ďaleko? Niektorí kolegovia e, sa chcú uberať nebezpečným cest, nebezpečnou cestou. Myslím si, že e, tento systém semaforov môže viesť k zmetku medzi spotrebiteľmi, e, skrýva v sebe mnohé nebezpečenstva Máme predsa mnoho mladých ľudí, ktorí trpia anorexiou a keď uvidia takýto semafor, e, že nejaká potravina obsahuje cukor, tak ju vôbec nebudú jesť, ale ľudský organizmus cukor potrebuje. E, myslím, že je potrebné e, aj predovšetkým matky s deťmi včas informovať o tom, čo je správna výživa, ale nepotrebujeme takéto alarmujúce veci. Ide o to, aby označovanie bolo precíznejšie, jasnejšie, nesmie však byť zmetočné. Čo sa týka uvádzania výživovej hodnoty, máme pozmeňovací návrh 62, ktorý predložila pani Zomer. V nariadení z roku 2006 už existujú ustanovenia o uvádzaní e, výživových hodnôt, ktoré majú priaznivý vplyv vplyv na zdravie, takže mali by sme to dať aj na budúce si na program. Ďakujem. Táto téma je vlastne akýmsi deja vu pre tých, ktorí tu boli minule. Máme už na miesto 1100 e, pozmeňovacích návrhov len 575. Samozrejme, že o tom ešte budeme diskutovať. Dám slovo ešte pani spravodajkyni, ale Poprosím pani Zomer 3-4 minútky na niekoľko aspektov, lebo španielska pani ministerka už je pred dverami. Ďakujem, chcem ešte raz uh, hovoriť uh, o tej forme, akým sa to zobrazí. Systém GDA alebo semaforový alebo nejaký hybrid oboch. Nechcem to mať uh, záväzne pre celú Európu, lebo nevieme, čo spotrebiteľ s touto formou označovania si počne. Keď si pozriete moju správu ešte raz pozorne, tak to, tak to tam nájdete. Ja uh, vyslovne umožňujem dobrovoľné označovanie navyše k tým povinným označeniam, ktoré e, dohodneme možno v grafickej forme alebo v akejkoľvek inej. Myslím si, že to je dobré. Je dôležité, aby spotrebiteľ mohol rozhodnúť, aký systém potrebuje, aký systém chce, ktorý bude využívať. A som presvedčená o tom, že takýto systém potom bude na potravinách. Mm, čo sa týka otázka národného označovania, eh, aj keď eh, nezávislé systémy národné nerada by som pripustila, Rovnako tak, ako nechcem pripustiť, aby členské štáty mohli rozhodovať o zaobchádzaní s nepredbalenými potravinami. Chcem zdôrazniť, že je to európske nariadenie, musíme to upraviť tu a musí to byť rovnaké vo všetkých členských eh, krajinách. Ale samozrejme, eh, dodatočné navyše označovanie dobrovoľné eh, je v poriadku. Kolegyni Rod Berend chcem vysvetliť, že povinné označovanie potravín, ktoré pochádzajú z viacerých e, surovín, by bolo vynikajúce, ale z praktických dôvodov to nie je možné. Poprosím vás, milé kolegyne, kolegovia, navštívte nejaký podnik, informujte sa, ako e, sa vyrábajú potraviny, z čoho sú zložené, ako tam funguje nákup, predaj a zistíte, že nie je možné e, v v prípade takýchto zložených potravín uvádzať všetky eh, hodnoty nie je možné tam nejaké letáčiky vkladať alebo ďalšie nálepky na potraviny. To teraz zastávame predsa názor, že by to všetko malo byť vytlačené, tieto povinné údaje, že by mali byť vytlačené na obale. Čo sa eh, týka látok v potravinách, ich zlože, teda pôvod sa nemusí meniť len z roka na rok, ale môže sa meniť z jedného dňa na druhý a to eh, pre naozaj eh, stredne veľké podniky, ktoré dominujú v tomto sektore, by nebolo možné takto zrealizovať. Eh, mať k dispozícii také množstvo rôznych obalových materiálov, aby sme zohľadnili aj denne sa meniace krajiny pôvodu, to nie je možné. A často treba mať na obale aj viaceré jazykové verzie, takže to miesto na obale je obmedzené a nechceme zväčšovať obaly a tak vytvárať e, viac odpadu. Ďakujem e, za vaše vyjadrenie. Môžem vás ubezpečiť o tom, že som ochotná diskutovať e, keď eh, máte potrebu, nech sa páči, eh, oslovte ma a eh, samozrejme pripravíme kompromisné návrhy na hlasovanie, ktoré budeme mať v marci vo výbore. Ďakujem pekne pani Zomer, je to naozaj veľmi diskutovaná téma s celým radom kontroverzných názorov, ktoré sme mali možnosť zažiť aj dnes. 6. marca budeme hlasovať e, o tejto téme, e, vlastne to ešte z, predchádzajúcej legislati- z predchádzajúceho legislatívneho obdobia. Pochádza pani spravodajkyňa ponúkla e, rozhovory, pán Rossi, pani Gadini, nech sa páči. Diskutujte s pani Zomer, aby bolo možné dopracovať sa ku kompromisom. Ďakujem teda za rozprávu. Prepačte komisia, že nebolo možné vypočuť vypočuť si vaše stanovisko. Musíme prejsť totiž k poslednému bodu a síce k výmene názorov s e, španielskou ministerkou pre životné prostredie. Takže bolo mi povedané, že delegácia je e, ešte len na ceste, takže počkáme minútku, dve, kým sa objavia. Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali vaše miesta a aby ste ukončili vaše diskusie. Ak tak spravíte, môžeme pokračovať v našom programe. A síce Máme teraz na programe dôležitý bod a ide o program španielského predsedníctva v oblasti ochrany životného prostredia a som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať pani predsedničku rady a ministerku pre životné prostredie, pani Elenu Espinoza. Srdečne vás vítam na našom výbore, pani ministerka, a vítajte v Európskom parlamente. Toto je jeden z najväčších výborov, ktoré máme v Európskom parlamente Máme tu množstvo členov, ktorí aj vo svojich členských štátoch veľmi intenzívne bojujú za ochranu životného prostredia. Zaoberáme sa množstvom tém. Ešte raz vás srdečne vítam a rovno vám udelujem slovo na to, aby ste prezentovali program španielského predsedníctva. Nech sa páči. Gracias. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán predseda, dámy a páni, poslankyne, poslanci. Dostavil som sa sem na váš výbor, aby som vás informovala o programe práce španielského predsedníctva Európskej únie. už uvediem niektoré detaily. Rada by som spomenula, že minulý týždeň 20. som už v parlamente hovorila o e, výsledkoch kodánskeho samitu. Nechcem teda opakovať to, čo bolo povedané. A chcem zdôrazniť len to, že to, čo zišlo ako dohoda z Kodane, sa 27. ministra životného prostredia bude určite snažiť čo najskôr aplikovať aj v praxi. Rád by som ale poukázala na konferenciu, ktorá sa bude konať v novembri v Mexiku a bude sa e, venovať otázkam klimatických zmien. To bude pre nás vec kritického významu. Pokiaľ ide o ďalšie témy, o ktorých by som chcela pohovoriť, to sa týka ochrany pôdy, vodného hospodárstva, zachovania biodiverzity, polnohospodárstva a rybolovu. Španielsko bude podporovať v nastávajúcom pol roku tzv. vypracovanie tzv. bielej knihy pre oblasť prispôsobovania sa klimatickým zmenám. Čiže táto oblasť bude predstavovať kľúčovú výzvu pre Európsku, pre Európske spoločenstvo a chcem preto zdôrazniť potrebu interakcie medzi našou internou politikou, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám a vzťahu ku medzinárodnému režimu. Je teda možné, že budeme musieť upravovať aj našu legislatívu. Budeme teda pracovať v tom smere, aby sme bali, ktorý sa týka energetiky a životného prostredia, aby táto práca bola završená úspešne. Okrem toho budeme pracovať aj na príprave právnych noriem, ktoré sa týkajú kvality ovzdušia, kvality priemyselného životného prostredia a otázkami regulácie v danej sfére. Máme záujem aj na znižovaní škodlivých emisí a to súvisí aj s nebezpečnými chemickými látkami. Chceme znižovať dopad na ekosystémy a na zdravie ľudí. Európska komisia za posledné roky zrealizovala veľmi úspešnú a dôležitú prácu, ktorá sa týka chemikálií. Mám na mysli nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií, tzv. nariadenie REACH. A samozrejme sú tu aj iné ďalšie e, právne predpisy, ktoré sa týkajú nebezpečných látok. Španielsko chce pokračovať pri revízii dôležitých právnych predpisov, napríklad to, čo sa týka e, elektrických teda odpadu z elektrických a elektronických výrobkov. Okrem toho navrhujeme taktiež vypracovať konkrétny právny predpis pre recyklovanie biologického odpadu. Ďalej chcem povedať, že pôda je veľmi krehkým prvkom životného prostredia a chceme, aby sa tejto sfére venovala rovnaká pozornosť, ako sa venovala vode a vzduchu. Aj tu budeme hľadať spoločnú odpoveď. Viem, že to nebude jednoduché, ale som presvedčená o tom, že spoločne sa nám podarí dospieť k dohode o smernici zameranej na ochranu pôdy. Pokiaľ ide o návrh premiesňovania zvierat, tak myslím, že už čoskoro dospieme k záveru a pred prvým júlom by to malo vstúpiť do platnosti, teda to je vlastne e, dátum, ktorý súvisí s tým prechodným obdobím. Okrem toho chcem povedať, že aspekt energií je taktiež dôležitý a súvisí aj so stratou biodiverzity. Aj v tejto sfére máme pred sebou dôležité výzvy. Tento rok, 2010, bude dôležitým milníkom pre biodiverzitu a bude to vlastne Medzinárodný rok biodiverzity a preto budeme stanovať nové ciele aj na obdobie po roku 2010. A v tomto smere bude potrebné pripraviť aj komunitárny príspevok do medzinárodnej debaty ktorá sa bude konať v druhom pol roku tohto roku v Japonsku. Bude to počas zasadnutia COP10 dohovoru o biodiverzite. Konferencia o biodiverzite, ktorá sa koná v Madride, predstavuje fórum pre debatu a poskytuje priestor pre hľadanie riešení problémov biodiverzity a vlastne je to miestom, kde sa aj vyhlási Medzinárodný rok biodiverzity. V tomto pôroku nás ešte bude čakať aj ďalšia otázka a to je ochrana lesov. Sme svedkami toho, ako požiare, záplavy, výchrice, lavíny sú ako dôsledkami klimatických zmien a majú veľmi negatívne dopady. Spôsobujú obrovské škody na našich lesoch a vieme, že tieto javy nepoznajú hranice. Zelená kniha o ochrane lesov a lesných systémov aj z hľadiska informatiky. Toto bude významná práca, ktorá očakáva Európsku komisiu. Okrem toho, počas tohoto pol roku sa bude konať aj ministerská konferencia, ktorá sa bude venovať ochrane lesov. Jej výsledky sa budú potom prezentovať formou E, záverov, ktoré budú prijaté na Rade EÚ pre životné prostredie 21. júna 2010. Medzi ďalšie priority samozrejme patrí aj vodné hospodárstvo. Je to nesmierne dôležité z hľadiska životného prostredia, ale aj z hľadiska sociálneho a ekonomického. Potrebujeme nájsť odpovede na také scenáre, e, na scenáre teda také, aby boli dostatočne perspektívne, aby dokázali vidieť do budúcna, aby sme dokázali predchádzať napríklad záplavám a prívalovým dažďam, alebo ako ich riešiť. Pokiaľ ide o vodu, je tu aj dôležitá stratégia pre oblasť Stredomoria. A spolu s týmito krajinami EU bude mať veľmi dobrú príležitosť pristupovať k riešeniu týchto otázok. Bude sa konať medzinárodná konferencia o nedostatku vody a o suchu. Je to 18. E, a 19. februára. Chcel by som teda poukázať na to, teda, že spomenula som naše ciele a priority na tento pol rok. A veľmi oceníme ako predsednícka krajina na tento porok úzku spoluprácu s komisiou aj s parlamentom. Samozrejme, ja som vám k dispozícii v plnej miere, som tu pritom na dnes, ale samozrejme rada prídem vždy, keď to bude možné, aby sme mohli skoordinovať naše úsilie, aby sme dosiahli Európu, ktorá bude z hľadiska životného prostredia udržateľná a aby budúce generácie mohli šťastne žiť na tomto kontinente. Ďakujem. Ďakujem, pani ministerka Espinoza. Je to veľmi ambiciózny program, zaznamenal som si 12 rôznych bodov, 12 rôznych opatrení. E, kde rada a parlament ako legislatívne orgány e, navzájom spolupracujú. Dnes mm, sa koná zasadnutie Koreperu e, ohľadne otázky, čo 31. januára Európska únia nahlási OSN. Tam sa ešte bojuje o to, či sa nahlási len číslo 20 alebo 30 alebo 20 aj 30 takže keď sa skončí koreper, budeme múdrejší. Dúfame, že EU sa podarí hovoriť jedným hlasom v OSN. Prihlásilo sa mnoho rečníkov o slovo prvý Richard Zeber. Tri minúty, to by bolo v poriadku. Pokúsim sa dodržať tento čas. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani ministerka, že ste prišli medzi nás a predstavili váš program. Z vášho vyjadrenia a musím konštatovať, že aj vy klimatickej politike pripisujete veľký význam a je to prepojené s ekonomickou politikou. Chceme, aby EU si udržala líderstvo. Vieme však, ako prebiehal kodanský summit a nás sa vlastne nikto nepýtal aktuálna pri príprave záverov. Aj posledná konferencia ukázala, že Európa nehovorí jedným hlasom, že tam sú veľké rozdiely. A čo zamýšľate vy ako predsedníctvo v tomto smere urobiť, aby ste naformulovali jasnú európsku pozíciu? Táto nejednotnosť, ktorá zjavne medzi vami panuje, by mala byť prekonaná. Čo preto všetko urobíte? Spomínali ste aj um, vodné hospodárstvo, pochádzate zo štátu, ktorý má veľa slnka žiaľ málo vody. Spomínali ste viaceré konferencie, ale neuviedli ste, aké konkrétne požiadavky, e, aké konkrétne snahy podnikne e, španielské predsedníctvo v rámci tohto manažmentu eh, vôd. Vieme, že v eh, rámcovej smernici o vodách od tohto roku máme záväzok všetkých členských štátov eh, zaviesť ceny za vodu. Ako to vyzerá vo vašom členskom štáte? Španielsko spotrebováva v poľnohospodárstve veľa vody a hm, naozaj sú e, tam nové techniky, zavádzajú sa nové techniky, aby sa nespotrebovalo toľko vody u vás v poľnohospodárstve. Čo chcete urobiť, aby tento problém sa vyriešil už priamo pri zdroji? Ďalšia záležitosť, aké iniciatívy plánujete na podporu nových technológií, aby sa začala už pri dizajne produktov e, s tým, že sa zamedzí veľkým spotrebe veľkých množstiev vody, aby sme sa teda dokázali v budúcnosti vysporiadať s týmito výzvami. Ďalší bod, hovoríme teraz aj o smernici EPPC. Všetci chceme, aby e, v Európe e, mali e, vo všetkých zariadeniach, aby teda boli dodržiavané rovnaké štandardy. Viete, že je v tom nejednotnosť. Niektoré členské štáty chcú mať len veľmi mierne štandardy, a mm, často sa ešte posudzuje rôznym meradlom. Takže čo chcete urobiť v tomto smere, aby ste tieto dosť veľké rozdiely e, prekonali? E, keď e, spomínate bioodpad, máte v tomto smere moju plnú podporu. Veľmi by ma potešilo, keby španielské predsedníctvo prednieslo konkrétny návrh v tomto smere. Ďakujem, Richard Zeber. Máme tu 20 rečníkov, ktorí sa hlásia o slovo. Končím s príjmaním prihlášok. Koordinátori, ak by mali len 2,5 minúty, potom by sme sa dostali o krok ďalej. Rýchlejšie, Linda. Ďakujem pekne, budem stručná. Vítajte, pani ministerka. Sme sa stretli v Štrásburgu minulý týždeň. Otázky, na ktoré by som sa chcela zamerať, sa týkajú opätovne kodania toho, čo bude po, po kodaní. Pevne verím, že nie som jediná osoba, ktorá je trochu zmetená z toho, čo sa má udiať. Minulý týždeň Ivo de Búr povedal, aspoň ja som to tak pochopila, že 31. januára sa stretnú viaceré strany, ktoré sa zúčastnili dohody v Kodani. Oni budú prezentovať svoje plány v oblasti boja proti emisiám na, na úrovni OSN. Potom to bolo prezentované tak, že je to určite flexibilný dátum vy, ako aj ministri životného prostredia Európskej únie, musíte koordinovať to, ako budeme prezentovať naše návrhy, lebo boli tu aj určité separátne informácie, že Európska únia bude prezentovať jedno číslo, tak neviem, ako to bude. Vieme, že sa boli stretnutie v Bone na jar a preto by som chcela vedieť, ako sa pripravi Európska únia na Bon a ako by ste chceli mm, sa pripraviť na Mexiko, lebo zdá sa, že Američania Obama budú mať iný, iné zameranie, čo týka boja proti klimatickým zmenám, že oni teraz budú mať ekonomiku ako, ako prioritu, to znamená, že ako budete riešiť tieto otázky na medzinárodnej úrovni. Ďakujem. Thank you, Chris Davis. Sa páči, Chris Davis. Ďakujem pekne, pani ministerka. Uskutočnil sa tu zasadanie E, rady o klimatických zmenách. Bude to budúci, teda uskutoční sa budúci, budúci útorok. A čo spravíte preto, aby ten výsledok bol pozitívny? E, pred tromi rokmi Európska rada sa dohodla, že sa budeme snažiť zabezpečiť 12 projektov, ktoré sa budú týkať zachytávania uhlíka do roku 2015, ale nikdy sa nevravalo o tom, kde sa zoženú tie finančné prostriedky. Tento výbor potom prišiel s návrhmi, bol to v septembri roku 2008, kde išlo o to, aby sa využili príjmy z ETS práve na tieto projekty a to akceptovala aj rada 3 mesiace neskôr. Viac ako rok prešiel, odtedy a stále nemáme dohodu, ako budeme využívať tieto príjmy z emisných certifikátov. A stratili sme vlastne rok času. Komisia teraz prišla s návrhom rozhodnutia, ktoré sa predloží výboru v budúci týždeň, kde kde sa vlastne rieši otázka kontroly nad e, týmito projektami, zachytávanie uhlíka a rieši sa tam aj financovanie. Potom je tu Nemecko, ktoré predložilo návrh, ktorý sa snaží tak povedať zrenacionalizovať to financovanie. To znamená, že e, bude, tie príjmy z certifikátov sa rozdelí medzi 27 členských štátov. Potom druhý prístup je, že by to mala byť európska kontrola. Takže ako sa to bude riešiť? Načiatku týždňa sa zdalo, že tie názory na rade sú veľmi rozpoltené, nemôžeme si dovoliť žiadne omeškanie. Toto je vlastne prvý, prvá možnosť po Kodani, kde môžeme preukázať, že sa snažíme mať budúcnosť s malými emisami uhlíka. To znamená, čo robí predsedníctvo, aby zabezpečil dobrý výsledok. Ďakujem, Sandrine Bellier. Pani ministerka, Srdečne vás vítam a ďakujem e, španielskému predsedníctvu. E, španielské predsedníctvo si stanovilo za cieľ aj ochranu pôdy. Je to dobrá, ďalšia teda dobrá správa Ďalšia dobrá správa je, že ste sa rozhodli v rade eh, pokračovať na texte, ktorý v 2007 predložilo portugalské predsedníctvo, ktorý podľa môjho názoru je najvhodnejším. Vieme, že niektoré členské štáty, Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo sú proti tomuto návrhu smernice. Tvrdia, že je príliš striktná táto smernica a že zachádza príliš ďaleko. Pani ministerka, zdieľam váš názor, že v EÚ potrebujeme spoločné e, ustanovenia upravujúce znečistenie pôdy. Kvalitu našich vôd je potrebné zabezpečiť. E, využívanie pôdy v poľnohospodárstve je potrebné zabezpečiť. Musíme sa postarať tiež o zdravie európskych ľudí. E, čo sa týka tejto blokády, myslíte si, že 5 marca najneskôr na Rade pre životné prostredie bude možná dohoda. A ďalšia otázka, v akých bodoch španielské predsedníctvo je ochotné podstúpiť kompromisy a aké sú hranice nad rámec, ktorých pri hľadaní kompromisov nepôjdete. Pán Rossi, ďakujem. Pani ministerka, váš program eh, mm, je zameraný buď na klimatické zmeny, na klimatické problémy, na COP15, je stroskotanie prípravy na COP16. V niektorých krajinách vidíme, že podmienky že, že teda za znečisťovanie sú zodpovedné najmä priemyselné podniky. Minister životného prostredia sa musí samozrejme postarať o všetky oblasti e, životného prostredia, nielen o COP 15, 16. Máme dočinenia s divými skládkami, vieme o veľkom znečistení u nás odpadkami. Čo chcete v tomto smere e, urobiť? Okrem toho sa k nám dostáva stále viac produktov z tretích štátov, e, ktoré sú e, vyrábané za použitia pesticídov a iných e, príspevkov, iných prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú nás zakázané a tieto produkty sa dostávajú k nám, jedia ich naše deti, tieto produkty sú tu. Takže čo s týmto chcete urobiť? Čo zamýšľate ďalej urobiť v oblasti nukleárneho odpadu, alternatívy, e, aké e, plánujete k e, preprave materiálu jadrového, ako to bude s E, presvedčením výrobcov energií, aby sa viac venovali večernej energii alebo iným alternatívnym e, energiám. K tomu ste nepovedali nič, pretože životné prostredie nie je len ochrana pred klimatickými zmenami. Ďakujem, pán Rossi, Krista Klas. Ďakujem, pani predsednička otázka. Mohla by som nadviazať na to, čo povedal pán kolega Rosiej. Mne tu chýbajú tie praktické veci, ktoré e, bude treba rozhodnúť v nadchádzajúcom pol roku počas španielského predsedníctva. E, povedali ste, e, že sa budete venovať opäť pôde a jedným dýchom ste spomínali vodu aj vzduch. Pani ministerka, je tam jeden veľký rozdiel. Voda a vzduch idú cez hranice jednotlivých štátov a pôda je v jednej e, krajine, v tej ktorej krajine. A musíme to akceptovať, že aj členské štáty majú svoju zodpovednosť za zachovanie kvality pôdy a preto na európskej úrovni o smernici e, o pôde dúfam nebudeme musieť ešte raz hovoriť. E, čo som ešte chcela spomenúť je otázka nariadenia o biocídoch. Spomínali ste, že ekosystémy a zdravie človeka máte na zreteli. Čo chce urobiť španielské predsedníctvo predsedníctvo v súvislosti s nariadením o biocidoch, ktoré je k dispozícii. Vyviniete tlak na komisiu, aby sme obdržali aj e, hodnotenie dopadov, pretože musíme zvážiť, aké prostriedky, aké účinné látky nám tu unikajú, pretože aj v budúcnosti budeme mať dočinenia s tým, že sme povinní zabezpečiť dobrú hygienickú situáciu a hygienické štandardy pre naše obyvateľstvo, čo môžeme urobiť tam, e, či tie že výnimky sú príliš úzko koncipované zákazy. O tom by som sa rada dozvedela od španielského predsedníctva. Aký má teda názor e, Španielsko e, na to, že by sme e, sa pohybovali trochu viac smerom k registrácii na celoeurópskej úrovni a aby sme echu do činnosti viac zapojili? Ďakujem. Pani Klas je spravodajkyňou pre nariadenie o biocidoch. Kryton Arsenis. Thank you, Mr. President. Uh, welcome. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pani ministerka. Ja som rád, že sa zameriavate na biodiverzitu. Dôležité je ochraň, chrániť biodiverzitu. Toto je veľmi dôležité. A, a dôležitá je sekvestrácia uhlíka. Mohli by sme takto ukladať veľkú časť emisí na rade v decembri bola politická dohoda, ktorá sa týkala návrhu nariadenia, ktoré sa týka operátorov, ktorí pracujú s produktami z dreva, aby sa zakaz zastavil import ilegálne vyťaženého dreva. Sú tu určité výsledky, a vidíme, že nie, vlastne sa nepodarilo zakázať e, umiestňovať ilegálne vyťažené drevo na európskych trhoch. Operátori konajú ako konajú a keď si pozrieme, aký, aké dopady má deforestre, e, rúbanie lesov, ak by sa podarilo zakázať dovozom takéhoto dreva, tak by sme to mali určité e, ďalšie výsledky, ktoré by prispeli k naplneniu našich cieľ 2020 Mňa by zaujímal názor španielského predsedníctva na toto a ako chcete pristupovať k tomuto nariadeniu. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem španielskej ministerke, že prišla medzi nás. Myslím, že sa ujíma svoje funkcii vo veľmi komplikovanom období, pretože otázka klimatických zmien eh, je naozaj sú najmä veľmi dôležitou výzvou. Predložila nám pani predsednička naozaj ambiciozný program, k ktorému jej gratulujem. Dovolte mi zamerať sa na ochranu biodiverzity. Spomínali ste, že je to jedna z vašich najväčších priorít. Hovorili ste explicitne aj o lesoch a o biodiverzite morí. Dovolte, aby som poukázal na hlasovanie, ktoré prebehlo dnes ráno. Týkalo sa zoznamu CITES Masívne bol podporený zákaz obchodovania s tuniakom eh, všeobecným eh, Taliansko povedalo, že tiež bude súhlasiť s týmto základom obchodovania a že sú takéto postupy aj vo Francúzsku. To znamená, že tá, ten mediterálny front, ktorý bol proti tomuto zákazu, sa rozpada. Zdá sa mi, že vy ako predsednička rady tu môžete hrať dôležitú úlohu. Ešte niečo k obchodovaniu so slonovinou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani ministerka, že ste prišli dnes medzi nás a že ste prezentovali skutočne ambiciózny program. Tu som, ste ma videli. Niektorí kolegovia sa zamerali na otázku, čo bude po Kodhane. Ja by som to skôr nazval, je to fáza pred Mexikom, lebo dôležité sa pripraviť na to, ako budeme Európa lepšie posadiť v Mexiku. Mali sme byť trošku viac kritickejší, lebo doteraz sme vlastne hodnotili úlohu Európy a každý sa zhodne na tom, že musíme toto zlepšiť. Čo mi tam chýba je určitý nedostatok toho, tej urgentnosti, že musíme veľmi rýchlo pracovať. A nepočul som tu mm, veľa konkrétneho, aké plány má španielské predsedníctvo, akým spôsobom chceme posilniť úlohu Európy a aj čo sa týka tej diskusie o 20 alebo 30 percentách a v tých prílohách, myslím si, že Európa sa nepoučila z minulosti. Takže dve konkrétne otázky na španielské predsedníctvo. Poprvé, všetci sa zhodneme na tom, že Európa musí hovoriť Mexiku jedným hlasom. Ale otázne je, kto bude hovoriť jedným hlasom a koho využije španielské predsedníctvo na to, aby hovorili jedným hlasom. Druhá otázka. Potom tie zásadné krajiny, ktoré sa stretli uplynulý víkend, kde sa povedalo, že sa stretnú v marci na úrovni OSN. Myslím si, že to je dobrá myšlienka, ale Európa potom sa musí obrátiť na tieto zásadné krajiny a musí povedať, súhlasíme s vami, chceme sa vám pripojiť, chceme s vami spolupracovať a v tejto dôležitej oblasti je španielské predsedníctvo ochotné s touto iniciatívou a chce sa obrátiť na tieto zásadné krajiny na stretnutie Marti? Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Nicky Griffin. Uh, minister... Ďakujem pekne. Pani ministerka, včera v Špigli sa uskutočil článok a bola tam vyslovená kritika IPCC. Nešlo tu iba o, o ľadovce v eh, Himalajach, ale išlo tu aj o ďalšie veci, ktoré obsahujú správy IPCC, ktoré sa opierajú o určité zvláštne dokumenty. Jedna, jedna z týchto vecí sa týka, čo ste spomenuli na začiatku, že lesné požiare sú prepojené s eh, klimatickými zmenami. Neexistujú na to žiadne eh, dôkazy, to, sú to špekulácie. Chce predsedníctvo prehodnotiť e, tieto výsledky IPCC, ktoré sú pochybné a aké ďalšie príklady by ste potrebovali, ste tak konali. Druhá otázka. Ja som dostal viaceré listy od Britov, ktorí žijú v Španielsku a sú to skutočne prekvapujúce e, listy, kde mnohí ľudia prišli o domy tým, že sa uplatnila legislatíva, ktorá sa týka pobrežných oblastí. Máme tu viaceré správy, ktoré hovoria že Španielsko malo prestať s týmito aktivitami, je nutné rešpektovať súkromné vlastníctvo. Toto sa nere, nerešpektuje, ľuďom sa doberú majetky a to je zvláštne, že predsedajúca krajina toto ignoruje a mne by zaujímalo, či to chcete napraviť. Ďakujem. Ďakujem, to bolo tých prvých 10, 10 otázok ku ochrane klímy, biodiverzity, pôde, CITES, takže pani ministerka, ak by ste už na tieto otázky odpovedali, nech sa páči, máte slovo. Gracias. Ďakujem pekne vám, predseda. Samozrejme, zodpoviem otázky. Okrem toho, že chceme maximálne rozšíriť informovanosť, popri tom, čo som povedala v úvodnom slove. Takže vychádzajúc z kodanského samitu, samozrejme uznávam, že som nepovedala všetko v tom prvom vystúpení, ale predpokladala som, že vlastne budete oboznámení aj s tým, čo som povedala v Štrásburgu na plene minulý týždeň a preto som sa snažila troška diverzifikovať dnes svoje vystúpenie. Takže, čo máme robiť po kodaní? Aké sú povinnosti pre parlament, radu a predsedníctvo? Z hľadiska predsedníctva nemôžeme upadnúť do nejakého pocitu melanchólie. Musíme na Kodaň nazerať tak, že proste sa viac nedalo dosiahnuť. Musíme sa pozrieť efektívne smerom dopredu, ako tu bolo povedané, že treba sa zamerať už na Mexiko. Hej? A toto predpokladá, že sa bude pracovať v dvoch oblastiach. Jednak na úrovni medzinárodnej, aby Európa bola tým lídrom a aby sa dosiahlo, že keď prídeme koncom tohto roku do Mexika, aby sme už mali naše stanovisko konsolidované z hľadiska medzinárodného posolstva v porovnaní s tým, ako to bolo doteraz. Preto musíme vyvinúť veľké úsilie a toto veľké úsilie musí vychádzať priamo z Európy. Pretože áno, Európa bola lídrom. A vďaka Európe sa nám podarilo urobiť ten pokrok, ktorý bol dosiahnutý v Kodani. A toto treba uznať. Hej. Áno, aj keď to netvrdia všetci, predsa len v tej Kodani sme zaznamenali dosť veľký neúspech. A na zasadnutí Koreperu sme dostali informácie ak dovolíte, mám to tu za sebou. Prečítam vám to doslova. Hovorí sa tam toto. Koreper práve odsúhlasil pred niekoľkými minútami to, že sa odosle, odošla list na predsedníctvo na komisiu, aby sa potvrdilo, že Európska únia súhlasí s Kodanskou dohodou a aby sa teda potvrdili záväzky, ktoré sa týkajú znižovania emisí na úrovni EÚ. Čiže pokiaľ tých 20 a podmienečne 30 Toto je vlastne definitívne už prijaté jednohlasne a znamená to, že naozaj budeme hovoriť jednohlasne. Pokiaľ ide o medzinárodnú úroveň, tam sa musíme zamerať nielen na Spojené štáty, ako si niektorí myslia, nie, celý parlament je toho názoru, ale niektorí si to myslia. Musíme totiž vyvinúť aj veľké úsilie e, s zameraním sa na rozvíjajúce sa krajiny. A to môžeme urobiť. A nemôžeme proste len e, zájsť e, do Mexika a nebrať tieto veci do úvahy. Samozrejme nám záleží na znižovaní emisí v globálnej perspektíve, pretože klimatické zmeny pôsobia a to viete. Nie je to len o Európe, nie je to len o jednom z 27 EÚ, ale týka sa to globálnej politiky, teda je to politika, ktorej ktorá má dopad na každého, na každého jednotlivého občana a preto je tu cieľ, ktorý chceme dosiahnuť všetci, aby táto planéta menej produkovala uhlík, aby emisí bolo menej a chceme aj touto formou prispieť k zachovaniu lepšej budúcnosti. Pokiaľ ide o ďalšie témy, čo spomínal pán Sieber, voda voda je čoraz cennejším produktom alebo cennejšou surovinou. Samozrejme sú to rozdiely medzi jednotlivými krajinami aj v rámci EÚ. Sú krajiny, kde je väčší nedostatok vody a toto treba zohľadniť aj z hľadiska budúcnosti. Nehovoríme o vode, len z tohoto hľadiska, ale hovoríme aj o javoch, ktoré, ktorých sme svetkami každý deň. Povedzme, e, máte týždeň, treba niekde v Európe je veľmi sucho a potom v tej istej zóne prídu záplavy. Takže toto sú tie prírodné javy, ktoré mám na mysli. A tieto javy proste, ak sa vyskytujú aby teda spôsobovali čo najmenšie problémy. To by sme mali nejak sa snažiť dosiahnuť. A chceme ich e, účinky a dopady zmierniť. A chceme zlepšiť situáciu aj v oblasti nedostatku vody. Takže toto má samozrejme dopad na každého jedného obyvateľa hľadiska každodenného používania vody, ale má to dopad aj na ekonomickú sféru v rámci celej Európy. Takže použitie nových technológií, ktoré nám umožnia recyklovať vodu napríklad. To by sme mali použiť. Čiže keď bude už prečistená voda, tak by sa mohla recyklovať a potom by sa dala opäť použiť. Napríklad odsolovacie zariadenia by nám umožnili lepšie využitie morskej vody. Chceli by sme využívať aj nové technológie, ktoré sa týkajú zavlažovacích systémov a priemyselných systémov, aby fungovali čo najefektívnejšie. A samozrejme, kladieme veľký dôraz na kvalitu vody. Uvediem príklad. Predstavme si nejaké mesto bez ohľadu na to, kde, v ktorom štáte EÚ sa nachádza. Povedzme, že by to bolo mesto, kde chodí veľký počet turistov. A normálne teda je bežné, že hlavne v lete počas prázdnin prichádzajú tí turisti. A vtedy samozrejme väčší dopyt po vode, než v iných častiach roka. Takže voda, ktorá sa takto používa, tá sa po použití čistí, potom sa recykluje a takto sa snažíme povedzme zachovať určitú rovnováhu medzi to vodou, ktorá sa použije a tá, ktorá vlastne je k dispozícii. Takže sú tu aj ďalšie faktory, ktoré sa zdajú, a respektíve majú ešte presnejší charakter a nakoniec budú mať dopad veľmi dôležitý. Mám na mysli aj opätovné zalesňovanie a vlastne aj starostlivosť o okrajové oblasti e, povodí a spomínali sme tu extrémne javy prírodné. V tejto sfére by sme chceli pracovať na tom, aby sme na jednej strane zabránili dôsledkom, ak teda nastane sucho alebo ak prídu záplavy. Toto môžeme realizovať cestou plánov pre obdobie sucha alebo obdobia sucha Mm, myslím, že by to malo byť niečo ako spoločná európska cesta v tomto smere a mali by sme sa venovať aj patričnej prevencii v oblastiach, kde často dochádza k záplavám. Niektoré štáty už takéto projekty majú rozbehnuté, ale vyžaduje sa tu ešte ďalšie úsilie, aby sa situácia ďalej vylepšovala. A myslím, že rámcová smernica z roku 2012 tomu a zdaná pomôže taktiež. Isté, že tento vývoj je zložitý a budeme sa venovať témam, ktoré súvisia aj s tým, že bude možno treba upraviť aj rámcovú smernicu o vode. Pán a Kalan sa ma pýtal na otázku Francúzska, či predložilo iné nejaké číselné údaje. Môžem vám doslova prečítať dohodu z Koreperu, pretože vlastne, kým sme my zasadali, tak bežal Koreper. Ja chápem vaše obavy, vážený pán poslanec, ale môžem povedať našťastie, to už je téma, ktorú sme prekonali a je to vec minulosti. Teraz sme jednotní a naozaj budeme hovoriť jednohlasne. Pán Ibis hovoril o zmenách klímy a aj s otázkam, hovoril o otázkach zachytávania uhlíka a jeho skladovania. No aj tu nás zaujíma perspektíva do budúcna a španielské predsedníctvo očakáva, že technologický pokrok nám tu pomôže v mnohom. A budeme sa maximálne snažiť v tejto sfére. Aj krajiny vlastne sa vyjadrili veľmi konkrétne o tom, kde budú skladovať, ako budú skladovať a existujú rôzne pilotné produkty, pardon, pilotné projekty. A myslím, že by sme na 100% mohli ratifikovať, že tieto produk- e, projekty na zachytávanie uhlíka môžu byť úspešné a budú úspešné. Ale hodláme ďalej ešte rozvíjať túto tému, pokračovať v nej. Veľkú úlohu zohráva výskum, vývoj a inovácia. Pretože keď sa sústredíme na to, čo bolo pred 20 rokmi, vtedy sme si ani nepredstavovali, že budeme môcť komunikovať nejakým e-mailom, pravda. Pred 20 rokmi tu bol ešte fax. A to bolo teda ako veľmi progresívne. Takže teraz máme dočinenia, dočinenia s projektami, kde sa uplotňuje veľmi, veľmi moderná technológia pri zachytávaní uhlíka. A toto sa modernizuje každým dňom viac menej. A verím, že aj Európska únia v tomto smere bude dostávať čoraz lepšie E, výsledky. Ďalej tu bola otázka, ktorá súvisí s kontamináciou pôdy. Isté, treba mať stále na mysli, že niektoré členské štáty mali v tomto problémy. Ale musíme sa snažiť ďalej samozrejme. Komunitárna politika týkajúca sa pôdy stanovuje určité preferencie vlastne komisia začala už pripravovať prvé pracovné dokumenty. Španielsko ešte, keď sme neboli predsedníckou krajinou a boli sme členmi EÚ, my sme tiež venovali veľkú pozornosť v Španielsku teda tomuto balíku právnych noriem a naše úsilie dnes musí byť oveľa väčšie. Fakt je ten, že dnes popoludní sa bude konať pracovné zasadnutie technického rázu e, spolu s niektorými ďalšími členskými krajinami, kde sú v tejto sfére ťažkosti. Budeme hľadať cesty a spôsoby, ako riešiť tie jednotlivé ťažkosti, aby sme sa pokúsili nájsť odpovede. Ďalej, pokiaľ ide o... Treba, zrobili sme to aj v súvislosti so vzduchom prečo by sme to neurobili aj v súvislosti s pôdou? A je to v našich rukách. Čiže väčšie úsilie. Ďalej, cestou dialógu a cestou konsenzu sa pokúsime hľadať riešenia. Pán Rossi sa zmienil o priemysle, ktorý spôsobuje znečistenie, napríklad aj doprava, potom teda emisie z dopravy, fotovoltaická energia a tak ďalej. No aké sú tu vstupy, aby sme dokázali vytvoriť lepšie životné prostredie v Európe a aby sme mohli úspešne bojovať proti klimatickým zmenám. Proste tých vstupov tu je nekonečné množstvo. A môžeme samozrejme zachádzať aj do detailov. Mohli by sme teda. Treba cestná doprava. Môžeme to porovnať aj nakoniec aj tu v parlamente sa hovorilo o námornej doprave, o leteckej doprave. Ale to sú len tie jednotlivé krôčky, ktoré sústavne robíme. Pokiaľ ide o fotovoltaickú energiu, súhlasím. Áno, budete asi so mnou súhlasiť, že musíme hľadať cesty obnoviteľných energií a Európa je lídrom v mnohých oblastiach ktoré súvisia s obnoviteľnými energiami a nielen, že dosiahneme tých 20 do roku 2020, ale ak budeme pokračovať týmto tempom ako dnes, tak si myslím, že e, ten, to percento 20, teda tých 20% sa ešte prekročí. Takže E, pán Klas hovoril o zodpovednosti Európy vo vzťahu ku ovzdušiu a životnému prostrediu vôbec. Pán Arsenis hovoril o biodiverzite. Áno, je to konkrétna téma. Vrátim sa k tejto téme ešte neskôr. Ale hovorilo sa tu o biodiverzite a ja som tiež dosť rýchlo prebehla cez túto tému, ak dovolíte, teda v úvodnom slove. E, chcem vám v mene španielského predsedníctva predostrieť určité ciele, čo chceme dosiahnuť počas nášho predsedníckého obdobia. Jednak chceme vytvoriť nejaký globálny cieľ pre biodiverzitu pre obdobie po roku 2010. Tieto ciele zahraňajú revíziu strategického plánu dohovoru o biodiverzite. Ďalej, e, týka sa to aj záverov medzinárodných rokovaní o prístupu ku genetickým zdrojom a týka sa to aj aspektov ich použitia. Ďalej, ide tu aj o vytvorenie medzinárodnej platformy, ktorá by umožnila interakciu medzi vedou a politikou v oblasti biodiverzity. Myslím, že aj toto je jedna z tých nových tém, ktoré prinášame. Piatou témou, možno sa na ňu zabudalo dosť, ale preto nie je menej dôležitá, a tou témou je zvyšovať poznatky o ekonomických dôsledkoch spôsobených v dôsledku straty biodiverzity. Ďalšie témy, ktoré sa predostierajú, pokiaľ ide o biodiverzitu, a tie, som si vedomá, že sa o nich už debatovalo dnes predpoludním priamo tu v tejto sále, tak to sa týka konkrétne tuniaka a aspektov CITES. A môžem povedať, že spolu s radou a komisiou očakávame, že komisia príde s patričným návrhom. E, myslím, že ten návrh bude k dispozícii už čoskoro a budeme touto formou spolupracovať a budeme pracovať na príslušnej dokumentácii a potom verím, že na základe predložených návrhov sa podarí prijať jednohlasne nejaké rozhodnutie. pán Graf hovoril o témach, ktoré súvisia s biodiverzitou v súvislosti hlavne s lesnými požiarmi. Možno som sa nevyjadril dosť presne e, vo svojom vystúpení som nechcela povedať jednoznačne len, že e, klimatické zmeny vedú k týmto lesným požiarom, ale v hovorím hlavne o tom, že v, čas, v niektorých častiach Európy máme tieto lesné požiare a tie vedú k, k strate biodiverzity a to je dôležité. A štatistiky nám poukazujú, že mnohé z týchto požiarov práve vznikajú v oblastiach Natura 2000. Takže vieme, že dopady požiarov sú zlé a vlastne aj strata biodiverzity má negatívne účinky a dochádza k úbytku lesnej masy. A to prirodzene má svoje dôsledky aj z hľadiska klimatických zmien. Takže lesné požiare e, tak pokiaľ ide o tieto lesné požiare, tak asi som sa Mm, možno nevyjadrila celkom presne pôvodne, ale samozrejme veľmi rada objasním svoje stanovisko, ak bude potrebné. Pokiaľ ide ďalšie otázky, ktoré máme pred sebou, pretože určitá náväznosť medzi nimi bola. Pán Ciber hovoril o téme IPCC. Španielské predsedníctvo má zámer dosiahnuť dohodu medzi radou a parlamentom o priemyselných emisiách a toto určite bude patriť k veľmi významným prvkom európskej legislatívy, ktoré by sme chceli dosiahnuť počas nášho predsedníctva. Chceme dosiahnuť, aby sa vypracovala patričná smernica. Viem, že to nebude jednoduché dosiahnuť dohodu, pretože stanoviská zo strany rady aj parlamentu môžu byť dosť vzdialené. Navzájom teda. Dôležitý je preto dialog. Sme za flexibilný prístup a ak všetci budeme mať jasno v tom, aký je to cieľ a budeme sa uberať tomu cieľu, že teda budeme do istej miery flexibilní, tak myslím, že riešenie sa podarí nájsť pomerne čoskoro. Pokiaľ ide o ďalšie témy, ktoré tu boli nadnesené a mali charakter troška presnejšie zameraný, hoci v tomto smere to môže mať priamy súvis aj so Španielskom. Som tu ako v zastúpení predsedníctva EÚ a určite nechcem od žiadnej témy utekať aj keď sa povedzme niečo týka Španielska, trebárs pokiaľ je uplatňovanie zákona o pobreží. Ja môžem na túto tému debatovať ako monotematicky, ale samozrejme nechcem tu zvorazňovať aspekty španielske, pretože máme španielske predsedníctvo. Ale musím vám povedať, že keď španielská vláda vypracovávala zákon o pobrežiach, roku 1988. A to bol zákon, ktorý vlastne bol ako prekurzorom na svetovej úrovni a využíva sa ako referenčný materiál veľmi inovatívneho charakteru. Prišiel už v 88. s zákonmi, teda, pardon, s princípami, ktoré e, skutočne sa potom e, implantovali alebo využívali aj inde. Týka sa to klimatických zmien v oblasti pobrežnie, pobrežia. Takže v tomto smere by som chcela poukázať na uvedený zákon a trvám na tom a dúfam, že sa vyjadrujem jasne. Som pripravená spolupracovať, som pripravená ďalej vysvetľovať, ale chcela by som to troška oddeliť od činnosti španielského predsedníctva EÚ, aby nedošlo k nejakým zmetkom. Pretože som tu preto, aby som hájila záujmy jednej krajiny, som tu preto, aby som hájila záujmy Európy, teda EÚ. Je tu ešte jedna téma z tých konkrétnych a to je nariadenie o biocídoch, a pán Plas položil túto otázku. Španielské predsedníctvo chce v rade iniciovať návrh, ktorý by súvisel s týmto nariadením a parlament v tom zohrá významnú úlohu, ako sa to ďalej vyvinie. Uvítame samozrejme debatu v rade a budeme sa snažiť dosiahnuť dohodu v rade. A môžem povedať, že paralelne s tým prebieha určitá debata aj tu v parlamente. Teda s tou debatou, ktorá prebieha v rade. Na základe toho, aký pokrok sa dosiahne, budeme sa venovať určitým kľúčovým témam a materiálom, ktoré súvisia s biocidmi Čiže bude to jeden blok diskusný a pôjde tu aj o objasnenie kritérií, ktoré by sa týkali vylúčenia určitých látok, buď z hľadiska zdravotného, alebo z hľadiska environmentálneho. Čiže sú tu scenáre zdravotné, environmentálne, aké materiály môžu byť e, spracované cestou biocidov, alebo kde sa biocidy môžu používať a budeme teda sa zameriavať na túto tému tak, aby sme zohľadnili samozrejme aj vaše stanoviská. Takže ospravedlňujem sa, že som takto rýchlo prebehla tými odpovediami. Dúfam, že som ich poskytla uspokojivo. Ďakujem. Ďakujem, pani ministerka. To bol skutočne rekordný čas, čo sa týka podrobných vysvetlení. Uberá nám to trochu čas z druhého kola. Mm, takže nech sa páči. Pán predseda, ďakujem, ďakujem pani ministerka za priority, ktoré ste nám predstavili. Klimatické zmeny sú aj pre nás dôležitou témou. Ide o to, že by sme mali hovoriť aj o obnoviteľných energiách. Španielsko je slnečnou krajinou, e, má vyvinuté e, zariadenia na slnečnú energiu, avšak aj iným sa treba venovať. A v mnohých e, krajinách dokonca neexistuje ani dostatočná vôľa na podporovanie obnoviteľných zdrojov energie. Moja otázka na predsedníctvo plánujete konkrétne opatrenia, aby e, ste stimulovali aj iné členské krajiny na opatrenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. E, čo sa e, týka znečistenia životného prostredia, často sme konfrontovaní so situáciou, že požiadavky, respektíve kritériá, ktoré sú stanovené na európskej úrovni, sú síce e, splnené, avšak v niektorých e, prípadoch dopady e, hodnotia určité skupiny, ktoré majú isté záujmy a preto tie dopady nie sú ohodnotené tak, ako by mali čo sa týka programu Natura 2000, čo sa e, týka biodiverzity, tam e, postrádame nezávisle vypracované e, odhady dopadov. Takže v tomto smere moja otázka, ako ich posudzujete. Ďakujem. Vittorio Prodi má slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani predsedníčka. A ja by som sa chcela poďakovať za to, že navštívila nás na našom výbore. Veľmi som sa tešila, že Španielsko sa zaujíma mimoriadne mm, o pôdu a ochranu e, pred kontamináciou pôdy mm, a tiež o bielu knihu o prispôsobovaní sa klimatickým zmenám. A ja by som chcel zdôrazniť túto tému. Máme dočinenia so situáciou, kedy sa v stále väčšej miere stretávame s eróziou pôdy. A v takejto situácii je dôležité mať preventívne opatrenia, napríklad preventívne opatrenia pred povodňami. Spomínali ste aj lesné požiare. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa pozreli na spôsob, ako by sme dopady lesných požiarov mohli zmierniť som vášho názoru, pokiaľ hovoríte o tom, že klimatické zmeny sú globálnymi zmenami, je to veľmi dôležitá záležitosť a týka sa ľudí na celom svete. Myslím si, že skutočne je potrebná diplomatická ofenzíva, e, pokiaľ ide o tému klimatických zmien, najmä e, pokiaľ ide o to, aby sa zrealizovali e, závery prijaté v tejto oblasti. E, môžu existovať rôzne odpovede, čo sa týka e, kodanie. Už predsa bolo predložených množstvo návrhov Takže e, tam by sme naozaj si mali uvedomiť, že Číne nemôžeme dovoliť, aby sa skrývala neustále e, za nálepkou e, Prahovej krajiny a na druhej strane, aby prebiehala veľká kampaň, aby USA akceptovalo zákonné zmeny. Ďakujem, Andris Perej. Ďakujem pekne, pán predseda. Mal som určité pochybnosti, ale boli zodpovedané už v predchádzajúcich odpovediach, ale mám tu dve veci. Pravda je, že skutočne môžeme zablahoželať aj k tomu, čo nám prečítala pani ministerka z zasadnutia Koreperu. Ale nemôžeme zaspať na Vavrinoch. Samozrejme, že otázka klimatických zmien je vec, ktorá, na ktorú existuje viacero názorov. Čo chcem povedať, aby som sa vyjadril jasne. Máme tu určitý hlas, ale počuť skôr ozveny a niekedy počuť tie egá hlasov. Čiže snažíme sa tu niečo vylepšovať aj z hľadiska zasadnutia v Mexiku. A, a mala by sa v tom odraziť vlastne v tom postoji aj e, celá šírka záberu, ktorý EÚ má. Ale chceme mať za jednohlasné stanovisko do Mexika. A chcem počiarknúť aj aspekty vody. A mnohom súhlasím s tým, čo bolo povedané, ale pokiaľ ide o stredomorskú obraz, oblasť, mám určité starosti. Pravda je, že Španielsko bude hľadať odpovede a Samozrejme, že ide o spoločné odpovede a spoločné cesty, ktoré budeme hľadať aj s ostatnými krajinami. Veľmi radi o týchto témach budeme hovoriť a oznámili sme, že nás čaká ešte veľa práce. Podporujeme prácu španielského predsedníctva a vlastne teraz už keď je v platnosti Lisabonská zmluva a už máme za sebou aj konanský summit, je pre nás cesta otvorená. Ďakujem. Ďakujem. Kristýna Kočires Kotires. Ďakujem pekne, pani ministerka. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rada, že pani ministerka Eh, je tu pred nami. Aj keď som z inej politickej strany v Španielsku, veľmi rada budem spolupracovať s pani ministerkou v záujme kvalitnejšieho životného prostredia aj pre oblasť Stredomoria. Myslím, že stále je potrebné, aby predsedníctva, teda tak ako je teraz to španielské, aby sa venovali aj problémam na juhu Európskej únie, napríklad problém e, rozširovania púšťných oblastí, sucha a tak ďalej. Takže pokiaľ je o vodu, áno, máme veľký záujem o nájdenie určitého efektívneho systému. Želám pani ministerke, aby prispela maximálne ku úspechu tej stredomorskej politiky a ja ju budem v tomto rada podporovať. Myslím, že výskum a rozhodovanie treba do celého tohoto procesu zaintegrovať. Preto si myslím, že aj aspekt európskej politiky by mal toto odrážať. Mm, takže mám aj otázku. Teda som presvedčená o tom, že potrebujeme systémovú a systematickú politiku v tomto smere. Musíme hľadať eh, strategické riešenia aj hľadiska fungovania poľnohospodárstva. a to v súvislosti s využívaním pôdy aj vody a vlastne je to celý balík, ktorý eh, môžeme ponímať ako globálny balík. A preto sa tu vyžadruje integrácia v práci. Napríklad tu možno neexistuje dostatok eh, porozumenia pre význam toho, že naozaj treba zachytávať CO2. Potom sú tu aj niektoré ďalšie témy a bude dôležité prísť s novými myšlienkami, novými metódami, aby došlo k opätovnému zalesňovaniu, ktoré bude efektívne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda, pani ministerka. Sme radi, že vás tu môžeme uvítať na tomto výbore. Hovorilo sa o význame ochrany lesov. Rada by som konkrétne vedela, ako španielské predsedníctvo bude zohľadňovať aspekty sociálno-ekonomické a aspekt ochrany lesov. Môžete nám uviezť nejaké údaje? Ďakujem. Edith Estrada. Obrigado. Ďakujem pekne. Vážená pani ministerka, chcem vám pogratulovať k vášmu cížadostivému programu, ktorý ste nám prezentovali a ďakujem pekne aj za ten globálny a integro, integrovaný náhľad na španielský program. Všetko je vzájomne prepojené, efektívne využívanie pôdy a vody, boj proti klimatickým zmenám, predchádzanie alebo boj proti prírodným katastrofám. Prírodné katastrofy sa dejú čoraz častejšie a sú čoraz závazne, závažnejšie vo svojich dopadoch. Vy ste, pani ministerka, spomínali, že v niektorých oblastiach Európy sú obdobia sucha a potom prídu silné dažde a potom zase prídu silné požiare. Čo sa týka klimatického a energetického balíčka, ktorý schválila komisia, tak e, tam sa hodnotil cieľ, ktorý sa týka oblasti energetickej efektivity a obnoviteľných zdrojov. Na druhej strane navrhol Európsky parlament, aby sa vytvorilo monitorovacie centrum boji proti suchu. Moja otázka na vás. Aké konkrétne opatrenia by ste chceli v rámci španielského predsedníctva vykonať na to, aby ste predchádzali prírodným katastrofám. Je to napríklad o sucho, záplavy a požiare. Lebo oni znamenajú veľké dopady na životné prostredie, ako aj na sociálnu a hospodárskú oblasť. Nech sa páči, Karl Schlüter. Ďakujem pekne, pani ministerka. Vidím, že Španielsko obmedzilo teraz svoje emisie CO2, čo je logické, keď si pozrieme vašu politiku v oblasti obnoviteľných zdrojov. Ale dobre, stále Španielsko, ako aj ďalšie e, štáty Európskej únie nedosahujú ciele v rámci Kyotského protokolu. Čo by chcelo predsedníctvo spraviť preto, aby priviedlo tieto štáty k tomu, aby splnili kiotské ciele pred Mexikom? Ide o domáce obmedzenia. A druhá vec, keďže vy ste zodpovedná aj za polnohospodárstvo a to tiež spadá pod naše kompetencie, je tu o prepravu zvierat. Vieme, že sú tu pravidlá na úrovni komisie, ktoré sa omeškali. Čo chcete spraviť v oblasti transportu zvierat? Príde komisia s návrhom, príde rada s nejakým návrhom a ako je to s tou maximálnou dobou transportu 8 hodín. Takže aké máte plány v tejto oblasti? Ďakujem pekne, posledná otázka zo Španielska, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, budem stručná. Vlastne zdá sa, že už všetko bolo povedané. Chcem poďakovať za vystúpanie. Spomínali ste, prosím, o chemických eh, výrobkoch a pani Klas eh, o tom zmiňovala. Neviem teda, či rada by asi mala navrhnúť nejakú štúdiu o dopadoch v súvislosti s týmito dvoma právnymi predpismi. Vlastne hovoríme o celej škále chemických látok a vlastne Svetová obchodná organizácia nám asi nedovolí voľne sa pohybovať v tejto sfére a Musí to byť proste regulované. A v súvislosti s tretimi krajinami je to nutné taktiež. Myslím, že bude potrebné vyhodnotenie dopadov a mala by to navrhnúť rada. Ďalej, hovorili ste o ochrane lesov. Asi by sme mali hovoriť aj o ich e, podpore. Asi je aj to forma, ako bojovať proti klimatickým zmenám. otázka politiky lesov sa dosť obmedzovala na agrárnu politiku v rámci EÚ, ale existuje aj správa, kde sa požaduje spoločná lesná politika, politika zameraná na lesy v rámci EÚ. Existuje teda nejaká iniciatíva z tejto strany u vás? Ďakujem. Ďakujem, to bolo druhé kolo otázok. Musíme byť presní, čo sa týka času. Máme ešte asi 10 minút. Pani ministerka, máte slovo. Ďakujem. Pokúsim sa zmestiť do tých 10 minút. Ďakujem za slovo, pán predseda. Takže jedna z tém, ktorú spomínala jedna z poslanienky bola otázka obnoviteľných zdrojov energie. Áno, politická vola v rámci EÚ tu je. Snaha dosiahnuť tých 20 obnoviteľných zdrojov do roku 2020. Tá cesta, ktorú prešiel každý z členských štátov doposiaľ, je rozdielna, rozličná. Takže sú tu určité druhy energii ktoré by mohli byť viac naviazané na geografickú polohu daných krajín a to má tiež svoje dôsledky. A samozrejme to súvisí potom aj o tie prírodné zdroje, keď jedna krajina také má, druhá ich nemá. Hej. Často hovoríme o určitom využívaní slnečnej energie trebárs a tam samozrejme podmienky nie sú rovnaké, či hovoríme o krajinách v oblasti Stredomoria alebo na severe Európy. Takže keď hovoríme o určitej možnosti kompenzácie, treba na sever by sa mohla využívať veterná energia v porovnaní s inými krajinami, treba so Stredomorím. Takže pokúsim sa e, povedať, že sa budeme snažiť o zdieľanie technológií, zdieľanie informácií, aby sme všetky členské štáty obohatili maximálne a vyvinieme úsilie, aby sme ten cieľ dosiahli. A verím, že tiež e, vlastne máte na tomto záujem. Taktiež tu odoznelo to, čo sa týka dopadových štúdí na životné prostredie teda aké sú dôsledky pre životné prostredie. Máme pred sebou právny predpis, ktorý by umožnil správne uplatňovanie, teda správnu aplikáciu toho samotného predpisu, teda, že je sformulovaný veľmi vhodne. A ten predpis vlastne predpokladá veľmi aktívne zapojenie verejnosti do hodnotenia predpisu ako takého. Čiže nemyslíme len na to, že kto vlastne bude vypracovávať to hodnotenie dopadov, ale ide o to, aby celý proces bol transparentný a pokiaľ je o situácie, ktoré, na ktoré sa tu poukazuje, aby boli predmetom verejnej informovanosti. Aby sa teda poskytli o nich informácie o týchto javoch. Takže hovoríme tu o dopadových štúdiách aj v cezhraničnom kontexte. A vlastne už sa dostávame ďalej, aj za hranice, geografické hranice EÚ. Čiže hovoríme aj o tých krajinách, ktoré sú na hraniciach EÚ, a vlastne tam sa tiež bude skúmať dopad na životné prostredie. Samozrejme, že chcem poskytnúť príslušné informácie v súvislosti s dopadmi na životné prostredie v tom zmysle, aby každý mal teda prístup na internet a mohol sa na webovej stránke zoznámiť e, s týmito informáciami. Takže ja budem práve toto podporovať. Ja sa samozrejme budem snažiť o to, aby tento projekt sa rozbehol čím skôr a úspešne fungoval. Ďalej hovorilo sa tu o pôde taktiež odoznela zmienka o suchách. Z tohto hľadiska by som e, rada poukázala na to, ako môžeme pracovať, ak dôjde k obdobiu sucha. Povedzme, Európa by mala mať po ruke pripravený nejaký strategický plán aby mohla čeliť tomu suchu. Ide o to, aby žiaden európsky občan nepocitoval nedostatok vody. Súvisl, alebo zároveň musíme pracovať aj na iných politikách, ktoré môžeme rozbehnúť, aby sa podarilo zabrániť výskytu takýchto prípadov obdobia sucha v Európe. Takže samozrejme budeme sa snažiť bojovať proti klimatickým zmenám, budeme sa snažiť nájsť čo najlepšie nástroje pre takéto extrémne procesy, ktoré sa týkajú vody. Hovorila som už na, v, v, v úvode, že vo vzťahu k USA treba zohľadňovať tieto vzťahy taktiež a situáciu. Treba taktiež e, venovať pozornosť rozvíjajúcim sa krajinám, rozvojovým krajinám. Ale v Európe sa musíme zmocniť tých tém veľmi razantne. Nemôžeme proste pripustiť, aby niekto opustil tento trend práve, že máme pomôcť aj tým, ktorý, ktorým sa zdá, že ten vlak im uniká. Máme im pomôcť ho chytiť, aby mohli na, nastúpiť. My sme práve tí, ktorí sme lídrami v a chceme byť aj naďalej lídrami v tomto procese a Mexiko to má v tomto roku potvrdiť. Súhlasím s názorom, ktorý tu odoznel, že často nemáme jasno z hľadiska stanoviska, čo je jednoznačné alebo jednohlasné. Čo predstavuje ten spoločný hlas EÚ? Ja chcem vyjadriť záväzok nášho predsedníctva, že budeme naozaj prezentovať spoločné stanoviská a posolstva a vlastne ide aj o to, aby sme spolu s parlamentom hovorili jednohlasne, aby sme napredovali, aj keď malými krokmi, ale aby to bola cesta, po ktorej sa pohybujeme s istotou a aby sme naozaj zaznamenávali pokrok v tom boji proti klimatickým zmenám na medzinárodnej úrovni. A náš cieľ musí byť veľmi jasný a musíme si vytýčiť aj určité dátumy. Napríklad tento rok je to Mexiko. Pán Perejo ešte spomínal ďalšie témy napríklad nedostatok vody a sucho v oblasti Stredomoria. Tu chcem pripomenúť jednu vec. V roku 2007 Európska komisia prijala oznámenie o nedostatku vody a o suchách a boli tam obsiahnuté aj určité politické návrhy na národnej úrovni, aj na celoeurópskej úrovni. Týkalo sa to nedostatku vody a suchá, ako som povedala. Čiže hovorilo sa o vytvorení špecializovanej skupiny expertov. Viedla to, viedla to Španielsko, potom tam bolo Francúzsko, Taliansko, aj komisia tam bola zastúpená. A tá skupina priniesla celý rad odporúčaní pre vodné hospodárstvo. Takže teraz pre španielské predsedníctvo je jasné, že Stredomorie má svoje špecifické charakteristické vlastnosti a preto budeme hľadať formu, ktorá bude najvhodnejšia pre príjmanie rozhodnutí a zohľadní európsku stratégiu z hľadiska redukcie sociálneho, ekonomického a environmentálneho dopadu dôsledkov sucha pre Európu. Hlavne za zameraním na Stredomorie. Budú dve konferencie, možno som sa o nich zmienil, vlastne, tieto majú ešte podporiť naše stanovisko. Pani Gutierrez hovorila o potrebe výskumu. A samozrejme, to je absolútne nutné. Už som sa zmenila aj vo svojom úvodnom príspevku o potrebe uskladňovania CO2. Čiže aké aktivity v tomto smere vyvíjame? Hľadíme do budúcna. A určite musíme ísť ruka v ruke s výskumom. Včera v Španielsku sa hovorilo o sadvokonosti, o biodiverzite a to som už tiež spomínala tu, že sa vytvára určitá medzinárodná platforma pre biodiverzitu. Konkrétny príklad, ktorý Takže to by bol ako konkrétny príklad, ale nebudem to ďalej teraz rozvádzať. Chcem povedať, že sme zaviedli a už aj vo výbore pre polnospodárstvo, o tom bude zmienka. Zaviedli sme opatrenia pre boj proti klimatickým zmenám a aj e, opatrenia na zníženie negatívnych dopadov klimatických zmien. Takže dnes popoludní bude ešte ďalšia príležitosť hĺbšie sa zoznámiť s týmito aspektami. Pokiaľ ide o prepravu zvierat, pán Šluter sa o tom zmienoval, sú tu rôzne témy, ktoré súvisia so zvieratami ako takými, Čiže je to preprava zvierat, ochrana zvierat. Na jednej strane sú tu spoločenské zvieratá a tam sa môžeme zhodnúť v tom, a tam predpokladáme, že 1. júla vstúpi do platnosti nové nariadenie. Okrem toho je tu ešte návrh na smernicu, ktorá sa týka blahobytu zvierat. Ide o zvieratá, ktoré sú využívané na vedecké účely, Myslím, že tam existuje politická zhoda aj s parlamentom, pokiaľ je o tú technickú stránku a je tam aj aspekt komitologický zohľadnený a to sa odvíja od Lisabonskej zmluvy samozrejme. Ďalej je tu ešte aspekt označovania e, týchto zvierat, aby aj spotrebiteľ vedel, čo sa robí že v tejto sfére keď si zakúbi produkt nejaký, teda to súvisí s blahobytom zvierat. Nechceme vytvárať nejaký zmetok, ale chceme umožniť spotrebiteľovi, aby jasne rozumel, že ten a ten produkt vlastne bol vyrobený aj v súvislosti s tým, že pri výskume sa použili také také zvieratá a samozrejme je tu široká škála možností ešte e, do aké hĺbky môžeme rozvíjať túto tému. Takže keď hovoríme o preprave zvierat, tak e, aspekt spoločenských zvierat je jedna vec a potom druhá stránka sú zvieratá, ktoré sa využívajú na vedecké účely. Ale tieto téme sa určite budeme venovať priebehu nášho predsedníctva. Toľko odpovediam a teraz sa vám musím ospravedlniť. Ehm, pokiaľ je ďalšie otázky, ktoré boli položené, tie sa týkali ochrany lesov. No, Isté, keď hovoríme o lesoch, musíme hovoriť v takom širšom kontexte. Je tam aj aspekt sociálny, aj ekonomický. Myslíme si, že Európska 27 má vlastne asi 42 svojho územia pokrytých lesom. A preto veľmi záleží na ochrane lesov. Sú tu aj iné dôvody, samozrejme, než čisto ekonomické, ale je tu aj boj proti klimatickým zmenám, e, strata a úbytok biodiverzity, e, rozširovanie púšti a tak ďalej. Vlastne lesy spotrebovajú CO2, brzdia klimatické zmeny, poskytujú priestor pre faunu a flóru. A to všetko napomáha zachovávaniu biodiverzity, ale si vlastne splňajú základnú úlohu v tomto cykle života, v tomto kolobehu. Vytvárajú vlastne e, priestor pre aktivity sociálne, ekonomické a vlastne pre vidiecký život je to úplne nutná vec, aby tie lesy boli zdravé a aby vôbec boli. Zorganizujeme jednu konferenciu na vysokej úrovni o lesoch a bude sa tá konferencia venovať konkrétne tejto téme. A zároveň sa ospravedlňujem za čas, ktorý som prekročila. Ďakujem. Vázia. Pani ministerka, ďakujem. Myslím, že naozaj to boli veľmi podstatné e, veci, o ktorých sme diskutovali. Vidíte, e, že poslanci sú veľmi aktívni, angažovaní. my vidíme, že aj e, vy ste veľmi angažovaná, aktívna. Tešíme sa na španielské predsedníctvo. Veľa úspechov vám v rade. My prispieme svojim dielom v parlamente. Ďakujem, že ste prišli a Pravdepodobne sa ešte uvidíme vo výbore. Ďakujem a končím zasadnutie.